To znamená, že problém spočíva v tom, aby sme pochopili, či Európska únia sa môže uchádzať o nejaký efektívny politický profil e, v rámci e, libijskej krízy. A zrejme e, to, to všetko treba posúdiť. Boli sme svedkami, e, ako včerajšie diskusie e, sa e, premenili na stratégiu Európskej únie v tejto kríze, alebo pôjde že nás budú, o to, že nás budú pozývať na stretnutia, ktorý, ktoré organizujú ostatní. Čo sa týka, týka najproblematickejšieho aspektu samotnej misie, Napriek eh, samotnej predstave o riadení eh, krízy, eh, ktorá bola schválená v marci, zdá sa, že sú tu určité komplikácie, keď sa snažíme získať jednotu členských štátov. A preto si kladiem otázku, ktoré alebo aké môžu vzniknúť odlišnosti medzi členskými štátmi, e, prípadne nezhody. A či sa rozbehnú operácie priamo v teréne v Líbii. E, e, operácie Konops. Ak nie, čo iné by sme chceli dosiahnuť? Aké máme plány? Rád by som sa dozvedel viac o konkrétnom perimetre našich vzťahov EUFOR. Ďakujem pekne, pán Bidikofer. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po nemecky. Hneď chcem povedať, pán Popovský, nebudem veľmi zdvorili, trošku ste ma mm, sklamali bez ohľadu na to, že nie chápem celkom dobre, aké e, máme tu e, vonkajšie E, problémy, e, že máme dva body, potrebujeme dva e, programy, jeden pre vás a druhý pre ďalšieho kolegu. Prečo sme to nemohli spojiť? Neviem, nakoľko budete dobrí pri realizácii vonkajších aktivít, tak nemôžete aj tu sa dohodnúť a spolupracovať, ale to, čo ste povedali, to boli nulové diplomatické misie. Nič ste nepovedali. Rád by som vedel, prečo včera sa ne, nepodarilo dohodnúť ohľadom konopsu. Spomenuli ste, že to ešte nie je rozhodnuté, ktoré problémy tomu bráne. Vrátim sa naspäť. Opýtam sa, prečo ešte predtým, ako 1. apríla sa rozhodlo o koncepcii riadenia krízy, prečo došlo k informovaniu parlamentu. Domníval som sa, že na základe Lisabonskej zmluvy budeme viac angažovaní. Ja tu chápem svoju úlohu ako e, e úlohu, ktorá spočíva v prebrati politickej e, e, e, zodpovednosti, ale a teraz nám hovoríte prázdne veci bez e, toho, aby ste poskytli niečo konkrétne, to ma neuspokojuje tak teraz, e, my sme v tejto koncepcii, alebo nie? Čo e, sa týka e, členských štátov, ktoré sú do Holandsko, Nemecko, Fínsko, Lotyšsko, idú, sú, spolu, sú spolu alebo v inej skupine ako Švedi. Mohli by ste nám prosím vás poskytnúť aspoň nejaké informácie? Podľa tých informácií, ktoré máme my, situácie s ľudskými právami v Misrate sú, je najhoršia je Misrata e, ten cieľ, ktorému sa budeme venovať a aké problémy tam prípadne existujú. Takisto ako pán predseda, e, otázka e, zastavenia pán, by čo sa stane kedy? Či vôbec má zmysel, aby sme toto to, to počúvali? Bolo by dobre podľa mňa, keby inštitúcie spolupracovali a potom by ste mohli predložiť niečo konkrétne na stôl. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, myslím si, že uh, podstata problémov je taká trošku na, niekde na nebesiach. Tu sú dve veci. Jedna záležitosť humanitárnej pomoci. Všetci si uvedomujem, že je to obrovská potreba vzhľadom na situáciu, ktorá eh, panuje eh, v Líbii. A je tu osobitná otázka angažovanosti Európska únie eh, v rámci spoločnej obranej bezpečnostnej politiky. A práve tu tkvie problém, pretože podľa mňa všetky vaše snahy znamenajú, že sa uchádzate o pozvanie zo strany OSN, aby Európska únie niečo urobila pod kepenkou spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Vieme, že pred niekoľkými týždňami e, e, táto nalepka použil v rámci e, námorných operácií na v snahe udržať embargo na dodanie zbrania. Ale členské štáty rozumne povedali, že to nie je naša úloha. A teraz pôjde o zabezpečení humanitárnej pomoci pod kepinkom spoločnej bezpečnostnej eh, hospodár, eh, obranej politiky, prepáčte. Veľmi vám eh, záleží na tom, aby sa použila, použilo toto logo, aby po 6 mesiacov, keď všetci zabudnú na Lípiu, aby ste mohli nás informovať o nejakých 20 misiach. V tom spočíva problém. OSN jasne povedali na stretnutí PSI, že si nepraje, aby Európska únia zabezpečovala humanitárnu pomoc vojenskými prostriedkami. Povedala to explicitne a teraz Európska únia sa snaží tomu zabraniť, presvedčiť a myslím si, že vaše diplomatické úsilie spočíva v tom, aby OSN vás predsa len pozvalo, aby ste to urobili, pretože zúfalo chcete zrealizovať pod menom spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky pre pána Jana, prosím vás, sústredte sa na to, čo môžete e, e, s prospechom urobiť, aby ste doplnili aktivity iných organizácií. Ak chceme vojenský zasahnuť, máme na to NATO. E, napríklad zabudnite, že pán Van Rompuy minulý týždeň v Štrasburgu sa postavil a povedal, bez Európy, bez zásahu Európy v Bengazi by bolo došlo k krvi preľovanie. To je úplná hlúposť pretože bez zásahu Francúzsko a mm, Británie by bolo, e, by bolo došlo k krvi prelievaniu v Bengázi. Takže skúsme byť e, e, realisti. mám veľký problém so spoločnou bezpečnostnou a obrannou politikou. Snažte vytvoriť popis niečoho, čo neexistuje. To nik nechce, ale vy sa tohto urputne držíte. Nič to nie ponúka navyše, žiadne zdroje navyše, len to komplikuje situáciu. Takže ponechajte vojenskú časť tým, ktorí sa v tom vyznajú a sústredte sa na to e, a, a, a na veci ako humanitárna pomoc. Napríklad máme v Európskej komisii e, veľmi dobrú organizáciu EKU, ktorá zabezpečuje humanitárnu pomoc a často to robí za veľmi zložitých e, okolností Nepotrebujeme to robiť pod kepenkom e, spoločnej e, bezpečnostnej a obrannej politiky. E, napríklad hovoríte, že OSN veľmi záleží na tom, aby sa nespochybnila nestrannosť a neutralita. Takže prosím vás, nechajme všetky títo pase, ktoré pripravujeme sami pre seba. Sústreďme sa na zabezpečenie humanitárnej pomoci a zabudneme na spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku a mnohé výhrady, ktoré má pán Bytikov a niektoré ďalšie by boli vyriešené. Slovo má pani Lusing. Ja, ich hab noch, war noch nie so einer Meinung mit Herrn van Orden. No úplne súhlasím s pánom Van Ordenom. E, snáď ešte nikdy som nebola s ním tak zajedno, pokiaľ ide o to, aby sme sa koncentrovali výlučne na to humanitárne a nie na to vojenské, aby sme to vojenského úplne opustili a to, z toho sa teším že tu takáto jednota. Mám dve otázky. poprvé, či je vôbec plánované. Môžem pokračovať, pán Van Orden? Takže či mm, viete, alebo či sa plánuje, aby Eufor Líbia spolupracovala s Hermesom 2011 s programom Frontexu, či sa to vôbec plánuje, či by to mohlo spoločne zvýšiť efektívnosť celých týchto snah. A ešte jedna vec ma veľmi zaujíma. Je to otázka, ktorú položil pán Danžan, čo je teda prioritou, či humanitárna pomoc alebo zmena režimu. Pričom musím povedať, že pre mňa by humanitárna pomoc, účinná humanitárna pomoc prichádzala do úvahy iba po tom, čo sa vyhlasí prímerie. Takže ma zaujíma, ako je to s tými prioritami, tá motivácia humanitárnej, humanitárnej pomoci to celé stavia do iného svetla. A ďalšia otázka, pokiaľ ide o, o závery rady, tam sa hovorí, e, že tieto battle groups e, tam nebudú zastúpené, ale nemecké ministerstvo obrany povedalo, sa vyjadilo, že by mohlo prísť k využitiu e, pozemných vojsk Takže je to súčasť e, konopu, konopsu, alebo nie, plánuje sa to tam. Pretože podľa mňa pozemské vojska sú to isté ako okupačné vojska v zásade. E, j'ai encore 5 demandes d'intervention. Je vous demanderai d'être... Mám ešte 5 mier na zoznam rečníkov. Poprosím všetkých, aby boli čo najstručnejší aby zostalo viac času na diskusie. Pán Nizek. Tu ide o určitý paradox. Napríklad dnes v Fete sme hlasovali o správe. E... A mal som to potešenie, že som s pánom Gautieri pracovala ako tieňový spravodajca práve v rámci SBOP. Zároveň sme svedkami takej situácie, kedy nie všetko vyzerá tak, ako by sme si to predstavovali a ako sme opísali v danej správe. Keby mal pán Van Orden pravdu, znamenalo by to, že sme premarnili veľa času a všetci. Mám otázku k pánovi Popolskému. Pôvodne ste hovorili o otázke spolupráce s NATO. Mohli by ste sa trošku presnejšie vyjadriť, na akej úrovni sa táto spolupráca odohráva a či existuje spolupráca v oblasti plánovania. A keď sa tu vyjadroval pán, profes, pán poslanec Zalesky o budúcich scenároch toho, ako by sa mohla situácia vyvíjať, naozaj existuje spolupráca s NATO a s členskými štátmi, najmä s tými, ktoré sa najviac aktívne vojensky angažujú? Pán Perec Paleckis. Ak dovolíte, položím otázku. Rád by som vedel, či máme nejaké mm, údaje na úrovni Európskej únie, ktoré by e, hovorili o tom, ako verejná mienka reaguje na najnovší vývoj v Líbii. ako reaguje na operácie OSN a väčších členských štátov. Ináč povedané, či je verejná mienka za alebo, po, alebo proti tomu, čo sa deje v Líbii. Druhá otázka. Akú úlohu zohrávajú Rusko a Čína v tomto procese? Spolupracujeme s týmito krajinami, aby sme našli riešenie? Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν ξέρω αν θα έπαιρνα το λόγο αν δεν είχε προηγηθεί Áno, ďakujem, pán predseda. Neviem, či by som sa prihlásil o slovo, keby e, pán Van Orden nebol vystúpil. Kríza v Líbii Európa tu podľa mňa veľmi neskoro reagovala, nebola tu ostatočná miera koordinácie, nebola tu ostatočná rozhodnosť a všetci sme si zajedno v tom, že je potrebné niečo spraviť naozaj rozhodne a čo možno najrychlejšie. Toto vyplýva aj z Lisabonskej zmluvy, ale chýba politická vôľa. Takže kritika je na mieste, ale to neznamená, že by sme túto kritiku mali uplatňovať až do takej miery, že úplne pochybníme alebo znehodnotíme, podhodnotíme eh, spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku. Takže to, čo povedal pán Van Orden. Prosím, nezabúdajme na to, že pokiaľ ide o takýto vážny bezpečnostný problém, či už ide o energiu, obchod alebo regionálnu bezpečnosť, ako napríklad piráctvo v, pri pobreží Somálska. No už tu EÚ reagovala ako prvá. My sme naštartovali Atalantu a boli sme pri tom aj veľmi úspešní. A potom až prišlo na to, až potom zareagovalo na to. Áno, potom na to prijalo veľmi podobnú operáciu, ale tá nebola až taká mm, efektívna, taká úspešná ako tá naša. Takže len kritizovať, kritizovať, stále znehodnocovať, eh, vyjadrovať sa negatívne eh, k aktivitám EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany. Toto nie je dobrý prístup. Áno, samozrejme sú tu určité slabé miesta, je potrebné ich pomenovať, ale Európa si plní svoje úlohy. A tu reagujem ešte raz na to, čo povedal pán Van Orden. Ja si myslím, že my bohužiaľ nie sme lev, ale musíme podľa našich možností a schopností konať. A to aj robíme. Merci, Ďakujem teraz pani Gomez. Ďakujem, pán predseda. Máme určité problémy pri pochopení e, toho, čo sa deje. To znamená, že Európska únia e, zváže e, realizáciu humanitárnej akcie v Líbii. spolu s touto misiou spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky a zaistenie zabezpečenia ale je už jasné, že potrebujem eh, požiadavku oča, OSN. A toto ešte neexistuje. A ešte menej eh, chápem, že Európskej únie eh, máme kapacity, aby sme zrealizovali takúto operáciu. Máme príslušné síly v Somálsku, čo je podstatne bližšie k Líbii a tam ide o osobitnú zodpovednosť e, a treba e, e, položiť otázku, čo môžeme robiť v rámci práva. Je to samozrejme uznesenie OSN, AST, a je to požiadavka chrániť civilné obyvateľstvo a je to dostatočný základ na to, aby sme mohli zasáhnuť na základe spoločnej bezpečnostnej a e, bezpečnostnej politiky a mm, e, podľa rozhodnutia z 10. marca e, mal by byť do toho zapojený Európsky parlament. Je tu požiadavka na obrannú bezpečnostnú operáciu, požiadavka na embargo dodania zbraní v súlade s rezolúciou OSN 1970 a kolegovia e, e, sú e, presvedčení, že ide o príležitosť pre Európsku úniu na použitie tejto politiky, spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Na to nás pomocnila Bezpečnostná rada OSN na ochranu civilného obyvateľstva a teraz e, e, nehovorím o argumentoch partnerov e, pani Eštonovej. Samozrejme sú tu určité rozbroje, ale pokiaľ ide pokiaľ by išlo o iniciatívu pani baronky Eštanovej, ktorá na základe kompetencií upravených Lisabonskou zmluvou v rámci vonkajšej politiky, ako aj bezpečnostnej a obranej politiky by sa potom mohla navrhnúť takáto misia. Potom by rámcové e, podmienky vyzerali trošku a, a inak, ale táto iniciatíva e, chýba a toto mm, veľmi ľutujem. E, pán Popovský, mohli by sme vás požiadať, aby ste nám vysvetlili, ako to vyzerá Napríklad, ak sa budú dodávať zbranie eh, eh, povstalcom. Mali by ste nám tiež povedať, aké boli reakcie eh, v rade ohľadom iniciatívy Africkej únie. A zrejme, pokiaľ ide o riešenie na základe rokovania alebo zastavenia palby, E, čo potom e, s e, Kadafim pôjde pred Medzinárodný trestný súd. Tu mám určité pochybnosti, lebo to bolo rozpory z rezolúcie rezolúciou OSN. Aj pán Popovský povedal, že Európska únia by mohla byť do tohto a, a, a, a angažovaná spolu s príslušnými úradmi v meste Bengázi. Hovoríte teraz o čase po odstúpení Kadafi Fiho, alebo okamžite teraz. E, budú tam e, sa budovať aj príslušné regionálne síly. Madame Kopa. Uh, thank you, Mr. President. Pani Kopa, som trošku zmetená, pretože už tretí raz máme to potešenie s vami hovoriť o otázke Líbie a ešte stále nemáme konkrétne odpovede. Moja otázka znie, Aký je cieľ Európskej únie pri tejto operácii? Má zmeniť režim? Alebo chce vyjednavať s plukovníkom Kadafim? Pretože táto ambiguita na operačnej úrovni môže byť naozaj k horšiemu. Zdá sa, že situácia na Zemi v pozemných operáciách je taká, že nikto nevyhrá túto vojnu, pretože opozícia nedokázala prinútiť kapita- Mm, Kadafiho, aby kapituloval a zdá sa, že sa tu eskaluje konflikt, ktorý bude viesť k tzv. zlyhaniu akéhokoľvek štátu, alebo k tomu, že sa oddelí východná časť Líbie od západnej. Vy ste zvážili všetky tieto scenáre? Môžete nám, prosím, poskytnúť konkrétne odpovede, čo má za cieľ SČV v tomto konflikte? Ďakujem. Bien, merci. Beaucoup de... Ďakujem za všetky otázky a intervencie. Naozaj ich bolo veľa, takže teraz pán Popovský, máte slovo a máte 10 minút. To neviem, či bude stačiť, ale urobím, čo bude môcť. Pokúsim sa trochu zoskupiť otázky, aby som hovoril štrukturovanejšie. Začnem otázkou predsedu na OSN. OSN nie je všade prítomná, aj my sme prítomní E, ako DG ECO, ale OSN nie je v Miserate, pokiaľ viem, pritomná, pretože sa spoliehame na e, iné spolahlivé zdroje, na iných humanitárnych operátorov, napríklad Lekári bez hraníc alebo Červený kríž. Niektorí poslanci sa pýtali na bojové skupiny. V tejto fáze ešte nie sme, takže nevieme presne, aké aktíva budeme potrebovať budeme možno potrebovať špeciálne aktíva, ktoré možno poskytnú bojové skupiny, ale zatiaľ sme to na takejto konkrétnej úrovni nezvažovali, pretože nie sme v tejto fáze, kedy zvažujeme použitie sily takto podrobne. Teraz sme len vo fáze mapovania toho, aké sily môžu byť identifikované operačným riadiacím dôstojníkom a keď ukončí svoju prácu, tak sa rozhodneme a príjmeme ďalšie následné rozhodnutie. Čo sa týka e, pána Kadafiho, závery Bezpečnostnej rady zo včerajška naznačujú, že by pán Kadafi naozaj mal odísť zo svojho úradu a práve preto akčný plán, respektíve cestovná mapa Európskej únie nebola prijatá bezpodmienečne Národnou radou povstalcov v Benhazi. A táto predbežná e, rada povstalecká žiadala, aby Kadafi odišiel okamžite, nechce s ním rokovať. Zahraniční ministri hovorili s pánom Jubilom, ktorý je zástupcom tejto dočasnej rady v Luxembursku. S ním hovorili a myslím si, že sa konkrétne vyjadril k tejto veci a nemôžem e, vám povedať viac, pretože to bola diskusia za zatvorenými dverami, kam som nemal prístup. Samozrejme je možné špekulovať nad rozličnými scenármi. My tie scenáre zvažujeme, myslím si, že je jasné aj z diskusie dnes do poludnia v Rade, že chceme sa vyhnúť rozdeleniu Líbie, ale konflikt, keby sa e, neúmerne predlžoval, tak by ťažko sa dalo predpovedať, ako skončí a takto chápem tému diskusie. Všetky krajiny, ktoré sa zapojili do koalície, e, sa na to vnímajú, to vnímajú takýmto spôsobom a zvažujú rozličné scenáre, vrátane nás. Neskôr tento týždeň sa vyjadríme, pretože zrejme budeme mať lepší obraz o možnej situácii po ukončení konfliktu. Otázka utečencov. Opäť je to čosi, o čom sa hovorilo na rade ministrov vnútra minulý týždeň. Vieme, že to je spolitizovaná otázka, že členské štáty majú rôzne názory na aplikáciu solidarity medzi členskými štátmi. Ja mne neprislúcha sa k tomuto vyjadriť. Nie je to v mojej právomoci ani pôsobnosti. Prediskutujú si to príslušné orgány. Teraz záležitosť Frontexu. Frontex nežiadal o žiadne posilnenia a žiadne aktivované opatrenia SBOP. Mandát Frontexu je jasný a postačujúci v tomto zmysle. Teraz neodpovedám na otázky podľa poradia. Otázka pána, pána Ordena, čo sa týka SBOP bol veľmi otvorený. Nebudem podmínovávať projekt SBOP ako taký, nejakoho podvracať, ale zapojenie SBOP musí byť zadefinované členskými štátmi, takisto aj hranice zaangažovania sa. Nemôžeme ísť ďalej ako rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN a ako sú ochotné zájsť jednotlivé členské štáty v koalícii. Ale členské štáty si prediskutovali túto vec a chceli aby si EU predstavila posilnenie bojových zložiek, ale zatiaľ neprišlo k dohode, takže nemôžeme tlačiť na členské štáty, ak tieto nie sú ešte pripravené na, na súlad. Preto sa sústredujeme na humanitárne záležitosti. E, nemyslím si, že by sme e, Úrad organizácie OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí OČA nejako tlačili do aktivít, pretože pani Kety Ashton žiadala Európsku úniu a NATO o vojenskú že, že požiada o vojenskú podporu a humanitárnu podporu, to nie je vylúčené, len je to posledná možnosť. Preto chceme byť pripravení, ak by k takejto požiadavke prišlo z jej strany. Vystúpenie bez mikrofónu zo sály, ktoré tlmočníci nepočujú do sluchadiel. Pokračujte, prosím, pán Popovský, vyzýva predseda rečníka ale počkajme si na odpovede. Mali ste dosť času, aby ste mohli vyjadriť svoj názor v svojom čase. Okrem toho váš názor poznáme, povedal pán predseda, pokračuje pán Popovský. Sú tu národné štáty, s tým musíme počítať a ako súčasť našich vzájomných kontaktov s NATO tu máme tiež istú, uh, istý boj o vojenské zdroje, ale musíme najprv identifikovať, aké vojenské zdroje, aké vojenské aktíva sa použijú. Toto plánovanie nasadenia konkrétnych síl sa jednoducho pokračuje a pokúšame sa sa dohodnúť tak, aby sme boli pripravení, aj keď v krátkom čase sa dospeje k zásadným rozhodnutiam, najmä organizácia OČA. Pán Beautykofer? Vy ste boli trošku prísni na moju adresu, ale neberiem vám to za zlé. Snažím sa z mojich e, síl, pokiaľ ide o moje vystúpenia vo vašom podvýbore, ja som vždy ochotný prísť, nielen ja, ale aj iní kolegovia. Za každým, keď to budete považovať za napomocné. Pokiaľ ide o tie bojové skupiny, na tú otázku som čiastočne odpovedala, ale ešte tam nie sme, takže nemôžem povedať viac, nemôžeme vám povedať, aké síly budeme potrebovať priamo v teréne. Misrata. Áno, toto je možná destinácia, kde by sme sa mohli angažovať. A v ďalšej fáze plánovania sa toto istotne aj zohľadní. A keď už som začal po nemecky, budem pokračovať otázkou pani Lösing, kde ste sa pýtali na Hermes 2011. už zatiaľ, áno, Frontex signalizoval potrebu aby táto agentúra bola podporená aj z prostriedkov spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky, ale okupačné síly sú vylúčené. Toto tak je napísané aj v tomto uznesení OSN. Nemôžeme vylúčiť, že určité kompetencie pozemného charakteru budú využité napríklad v Egypte alebo v Tunisku, preto som uvedol tieto dve krajiny, sme s nimi v kontakte a teda zistujeme, či by súhlasili s takouto operáciou. Ale nejaké jednotky alebo kapacity, toto isté, mm, tam sa nedá dať rovná sa, rovná sa okupačné jednotky. Na to, przepraszam za zmianę języka, ale to też... Ďalšia otázka, spolupráca EU-NATO. Bojím sa, že to je principiálna otázka. Dialóg prebieha na viacerých úrovniach. keď Ashton sa stretla s generálnym tajomníkom. Ostalo sa tak minulý pondelok. A Cieľom stretnutia bolo navzájom sa poinformovať o tom, ako kto vníma situáciu. Teda bola to určitá výmena názorov na vývoj aktivít v NATO. Hovorilo sa o našej pripravenosti, ako aj o tom, že máme k dispozícii určité vojenské kapacity, ktoré samozrejme spadajú kompletne v zodpovednosti pod velenie členských štátov, takže musíme sa vyhnúť nejakému napätiu. Áno, samozrejme, že vojenské zložky navzájom spolupracujú. Máme tu styčných dôstojníkov, máme tu kancelárie v NATO, SHAPE aj v našom vojenskom velení, takže sa navzájom informujeme a Cathy Ashton sa zúčastní zasadnutia ministrov zahraničných vecí, ktoré som spomínal, že bude zajtra a pozajtra a toto sa bude do veľkej miery zaoberať, ak nevylučne, práve situáciou v Líbii. Pokiaľ ide o mm, nejaké mm, prieskumy verejnej mienky, možno prebehli v členských štátoch, pokiaľ ide o Líbiu, ale eurobarometer neexistuje, neviem o tom. A čo sa týka Ruska a Číny, boli sme s nimi v kontakte, ale len kontexte vyjednávaní v New Yorku na pôde Bezpečnostnej rady, ale aj bilaterálne, aby sme preskúmali možnosť rozšírenia týchto rokovaní a vysoká predstaviteľka je rozhodnutá stretnúť sa s nimi v najbližších dňoch, pričom Líbia bude jedným z najdôležitejších bodov programu stretnutí. Otázka o dodávaní zbraní rebelom. Niektorí e, ministri sa vyjadrili z členských štátov EÚ, ministri, že neexistuje v EÚ konsenzus na otázku dodávky zbraní, pretože platí embargo na dodávku zbraní, ktoré je všeobecné a nemôžeme povedať, že do jednej časti Líbie zbraní dodávať budeme a do inej nie. Myslím si, že nemáme k tomuto žiadne rozhodnutie. Ja som už sa vyjadril k iniciatíve Africkej únie, že využijeme e, možno dodávky zbrania embargo na prediskutovanie si to v Káhire zajtra. Reforma bezpečnostného sektora, to je takisto niečo, čo, s čím sa zaoberáme. Naši odborníci sa pokúšia ju rozvíjať scenáre toho, ako bude vyzerať fáza v Líbii po konflikte. Takže máme tu isté e, misie, ktoré budú mať svoju pôsobnosť. Máme skúsenosti z Konga a zo Stredného východu alebo z Balkánu a využijeme tieto skúsenosti. Takže je pravda, že potenciál zapojenia sa i v civilnej oblasti, aj v bezpečnostnej oblasti a vo vojenskej oblasti tu je a bude to súčasťou e, odpovede Európskej únie na danú situáciu v Líbii, keď príde k utichnutiu konfliktu Takže otázka zmeny režimu a z pozície pána Kadafiho, ja myslím, že Európa sa vyjadrala jasne a to, že musí odísť. Rozhodnutia o budúcnosti Líbie však patria do rúk líbyského ľudu. Členské štáty EÚ majú rozličné názory na uznanie dočasnej rady rebelov, ktorý, ktorú sme spomínali, ale táto rada je uznávaná ako dočasný sprostredkovateľ a pán Džibil včera v Luxemburgu bol prijatý na oficiálnej úrovni. Ďakujem za priestor, pán predseda. Nebudem teraz e, opätovne otvárať diskusiu. Máme na programe veľmi veľa ďalších bodov, takže veľmi stručne. Iba jednu poznámku, pretože ste nezodpovedali na otázku pána Budifikera. Berieme to na vedomie. Dúfame však, že nebudeme konať e, obdobným spôsobom voči našim partnerom. To by nebolo najlepším príkladom komplexného prístupu. Takže veľmi rýchlo poprosím. Ďakujem, pán predseda. Len dve poznámky. Bohužiaľ, pán Popovský sa nepodarilo e, poskytnúť požadované e, vysvetlenie. Zrejme e, máte rovnakým rozštepením vedomie ako prezident Obama, pretože ten ako politik vystupuje za odstúpenie Kadáfiho ale ako e, vrchný veriteľ hovorí, že to nie je celom vojenského zásahu. Toto nie je veľmi e, e, uspokojujúce stanoviska. A ďalej, otázka, čo všetko plánujeme urobiť prepačte, povedať, že Misrata je potenciálnym cieľom, to aj sám sa dovtipím na to, ale nezodpovedali ste na otázku, nakoľko e, vážne to e, vnímate. Napríklad, e, nie ste si istí, či sa použijú e, bojové e, skupiny a to vyplýva e, z dokumentu e, rady a medzi tým e, musíme sa rozhodnúť, že to potrebujeme a mu, musíme rozbehnúť diskusie. To sa vyžaduje 10 dní a počas e, e, tohto času svetlo dokážeme niečo robiť v mesarate. Ak nepoužijeme tieto skupiny, potom potrebujeme týždne až mesiace na jednej strane hovoríte, Mesrata je možným cieľom našej akcie, na druhej strane vravíte, že nevieme, čo robíme. To je taký obrovský zmetok. To znamená, že nevieme, či e, e, e, akcie, ktoré budeme realizovať, sa bude realizovať pomocou tých skupín, alebo sa dá na vedľajšie kolén. A keď myslíte, že parlament uspokojí sa s takýmito údajnými informáciami, myslím si, že sa veľmi milíte. Ja. Entschuldigung, das wollte ich noch vorlesen. E, prepačte, e, ešte tu prečítam. Je to oznámenie e, vo videní Spiegel Online. Citujem podľa údajov jedného generála NATO začal prebežné plánovanie nasadenia pozemných vojsk. To je prípadne možné na zabezpečenie E, civilných e, operácií vojenskými silami, povedal jeden z generálov Manfred Abel. Zatiaľ e, to nie je, nie je pripravené na úrovni Európskej únie, ale v prípade, že bude potrebné, musíme byť na to pripravení. Myslím si, že E, e, e, bolo to určitá víza OSN a teraz NATO a Európska únie sú medzi sebou v konkurencii. No, to bude už záverečné slovo pre túto časť dnešného odpoludne. Ďakujem pekne, pán Popovský, za to, že ste zavítali medzi nás. Určite sa nevidíme naposledy v rámci našej diskusie o Libii. Ja som, prečo som hovoril o tom, že som frustrovaný. Hovorili sme pred tromi týždňami o obozretnom plánovaní a e, vidím, že toto plánovanie ešte stále nie je ukončené. Chápem, že nie je jednoduché príjmať politické rozhodnutie, ale e, ťažko človek sa sotožní s tým, že nie sme pripravení e, e, plánovať s tým, aby politické rozhodnutie mohlo byť predsa len prijaté. Vieme, že je to komplikované, e, e, ťažké, ale nechápem, ako je to možné, že už 3 týždne sa nám nedarí pokročiť e, s týmto plánovaním. A to ma veľmi prekvapuje, e, že toto nie je prepracovanejšie tak e, v porovnaní s tým, čo ste e, popísali. Dúfam, že čoskoro toto plánovanie bude ukončené a že bude efektívne na dnešok. Myslím si, že máme ešte ďalšie naliehavé otázky pán Van Orden nám pripomenul, že situácia, ktorú sme poznali z Bengazi, bola ukončená na základe v podstate vnútroštátneho rozhodnutia. A ak sa dívame na Misratu, obávam sa, že budú musieť konať štátne orgány, aby sa situácia vyriešila lebo Európa vôbec nekoná a kladiem si otázku, či prebiehajúce procesy sú relevantné a dostatočne rýchle. E, veľmi e, zvláštne to plánujeme. Po uplynutí troch týždňov potom, ako e, sme si vás naposledy vypočuli, stále nemáme žiadne konkrétne plány. Ďakujem veľmi pekne. Budeme teraz pokračovať. Máme tu pani Arna z Európskej obrannej agentúry. Bien, chers collègues. Milí kolegovia, budeme teraz pokračovať v našej práci. Je medzi nami Claude a Arnaud. Nedávno bola vymenovaná za výkonnú riaditeľku Európskej obranej agentúry. Priznávam, že by som ju rád privítal medzi nami, keď bol riaditeľkou CNPD v minulosti. Tedy sme veľa hovorili o plánovaní a neúspechu európskeho plánovania pri účasti v libijskej operácii. Možno aj k tomu by ste nám mohli povedať niekoľko slov. Trošku sa vás snažím dotlačiť, aby ste aj na túto tému hovorili, lebo sme boli z toho trochu frustrovaní a najmä odpovediami, ktoré sme dostali v tomto procese, sme boli frustrovaní. Sme tu preto, aby sme hovorili o obrannej agentúre, najmä o rozpočtových škrtoch, ktoré musia strpieť všetky členské štáty EÚ a majú svoj dopad na všetky programy a samozrejme aj Európska obraná agentúra hrá svoju úlohu, možno obnovenú úlohu v porovnaní s krízou, ale táto kríza vyzerá byť trvalá. Zaujímalo by ma, ako sa vy pozeráte z titulu svojej funkcie na prvé rozpočtové diskusie, pretože rozpočet agentúry sa nezmenil, má problémy technické, ktoré pretrvávajú, najmä čo sa týka dohôd medzi agentúrou a jej partnermi. A napokon sa chcem spýtať, ako sa pozeráte na súčasné programy. Možno by ste nám mohla povedať, ako ste na tom, ako vykoná riaditeľka Európskej obranej agentúry. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Musím povedať, že je pre mňa potešením a cťou, že môžem sa prihovoriť vášmu výboru, aj keď teraz z inej pozície, ako tomu bolo predtým. Nebudem teda hovoriť, ako keby som bola v predchádzajúcej pozícii, iste to pochopíte. Samozrejme, teraz sústredujem všetku svoju energiu na prácu v rámci Európskej obrannej agentúry a sú tu témy, s ktorými sa zaoberáme, nie také dramatické, nie také bezprostredné, ako tie, ktorými sa vy v súčasnosti zaoberáte, ale my sa pripravujeme aj na budúcnosť, na to, čo sa bude diať po tom, aby sme mali kapacity čeliť možným eh, scenárom, o ktorých diskutujete vo vašom výbore. Aj dnes ste o nich diskutovali. Myslím si, že sa musíme pripravovať na krízy. To má aj istý rozpočtový dopad. Ale opisovali ste kontext, žiaľ, negatívny, čo sa týka rozpočtu. Je to pokles prostriedkov plynúci do rozpočtu niekedy až o 10 menej. A treba si položiť otázku, na, o akú úroveň môžeme zoškrtať obranný rozpočet. Dnes popoludne ste už hovorili o takýchto ohrozeniach, nestabilite a rozličných nestavenárov, cenároch. A žiaľ, e, postupne do budúcnosti sa môže ich počet ešte zvyšovať. V dramatických udalostiach dneška musíme mať kapacity aj vojenské, ale treba hovoriť aj o civilných cieľoch. Hovorili sme o Libii, ale pozrime sa teraz na Japonsko. Jediné lietadlo, ktoré tam vie doletieť a lietať okolo zničenej jadrovej elektrárne sú bezpilotné lietadla, dróny a my máme také technológie, ktoré by sme mohli využiť a Európska únia musí mať takéto technológie, aby ich mohla použiť v SBOP alebo na nevojenské ciele alebo iné vojenské ciele. Takže vidíte, že čelíme veľmi komplexnej kríze, ktorá sa zintenzívňuje a musíme sa zaoberať aj nevojenskými eh, riešeniami a odpovediami na predmetné krízy. Musíme nájsť istý rámec, istý kontext, v ktorom budeme odpovedať na predmetné situácie a a na vojenskom fronte tiež treba rátať aj s civilným aspektom. Ďalej tu máme námorné prieskumy a ďalšie aspekty, ktoré sú vzájomne previazané. Myslím si, že užitočným príkladom oblasti, kde sa miešajú civilné a vojenské zásahy, e, je práve to, o čom ste hovorili dnes popoludní. Akú novú úlohu má agentúra. Agentúra funguje len 60 rokov, je pomerne mladá. Bola založená ešte pred tým, než bola ratifikovaná Lisabonská zmluva, čiže týmto sa jej podarilo uniknúť tým, že by ju boli zrušili. Prevzala som agentúru, ktorá už nejaký čas existovala, fungoval v nej tým, to sú kolegovia, ktorí sedia okolo mňa. Tým bol už etablovaný, funkčný, takže tam si ja zásluhy nerobím. Za to patrí zásluha mojim predchodcom a tento tým funguje výborne. Je pre mňa cťou, že som schopná riadiť tento nástroj. Je to nástroj, ktorý možno funguje v menšej mierke a musíme sa obmedzovať na iba nejaké konkrétne aktivity. Máme svoj rozpočet, ktorý má svoje obmedzenie samozrejme a ktorý bol o niečo znížený, ale ide tu o nástroj, ktorý splňa svoje e, požiadavky, ktoré má splňať. Sme nákladovo efektívni, sme funkční, aj s týmito obmedzenými zdrojmi dokážeme fungovať, takže sme solidní, stabilní. Myslím si, že to je veľmi dobrá, už zoštíhlená agentúra, veľmi pružná. Isté, že vždy je možné agentúry reformovať, reštrukturalizovať, ale myslím si, že našu netreba. Taký stav, v akom je, je vyhovujúci. Čo ešte je dôležité a čo treba zdôrazniť, a ľudia na to často zabúdajú, je to, že Európska obranná agentúra je nástrojom, ktorý sa dá použiť podľa potreby, ako keby sa vždy bolo treba rozhodnúť, či je lepšie fungovať v spolupráci, v súčinnosti, vtedy tiež dokážeme takto fungovať. A keď máme otázky štandardizácie, certifikácie, sú aj veci, ktoré je lepšie robiť z úrovne celoeurópskej, pretože je efektívnejšie a tu tiež dokážeme fungovať. Máme možnosti, na ktoré ľudia často zabúdajú, ktoré naša agentúra poskytuje a to je spolupracovať iba s tými členskými štátmi, ktoré sa rozhodnú zapojiť do nejakej eh, inkriminovanej akcie. A keď sa pozrieme na štruktúry našej agentúry a teraz máme napríklad, eh, budem používať náš interný slang, eh, kategória B, projekty kategórie B, len tie členské štáty, ktoré chcú sa zapojiť a ktoré splnia príslušné lehoty a sú ochotné prispieť finančnými prostriedkami a pracovať s danými technológiami, patria do tejto kategórie. Aj takto dokážeme pracovať, čiže sme pružným nástrojom, máme veľmi kompetentný tím a sme mimoriadne nákladovo efektívni. V priebehu stretnutí s mnohými ľuďmi. Sme hovorili aj o vojenskej kapacite. Treba zdôrazniť, že toto je domena národnej suverenity a naša agentúra funguje iba podporným spôsobom, záložným spôsobom. Nikdy aktívne nepodporujeme žiadne vojenské plánovanie. Jednoducho sme podporným tímom. Mnohí ľudia nás opísali ako agentúru, s ktorou sa dá ísť na rande. Neviem, či tento termín je vhodný, ale ak aj takto sa dá popísať naša agentúra, možno, možno to nie je až také zlé. Jednoducho členské štáty sa môžu stretnúť na platforme e, Európskej obranej agentúry, aby spolupracovali v súčinnosti podľa danej potreby, ak chcú spolupracovať. fakt, že ministri obrany ešte počas belgického predsedníctva sa stretli v Brúž aj v Budapešti. Vtedy sa vyjadrili, že súčasná finančná situácia a situácia s rozpočtami, prihliadnúc na to, čo sa deje vo svete, je taká, že treba urobiť maximum s redukovanými zdrojmi. Preto chceli e, riešiť túto situáciu zvýšenou, zintenzívnenou spoluprácou, takže prvú chválu, ktorú som si vypočula, je, že hlavnou prioritou Európskej obrannej agentúry bude podporovať tieto aktivity, ktoré vytvorili ministri, takže agentúra už mnohé roky dokáže zoskupovať zdroje, deliť sa o zdroje, o kontakty a toto je nová fáza v živote agentúry. Niektoré príklady sú hodnejšie tu citovať ako iné. Vezmeme si napríklad helikoptéry a zostavovanie tímov do helikoptér. Toto je možné, keď je do akcie zapojené NATO a Európska únia. My môžeme zorganizovať cvičenia medzi členskými štátmi, aby sa vyškolili týmy do helikoptér napríklad do horúcich podnebí, do vysokých eh, nadmorských výšok. Napríklad v Afganistane sú takéto špeciálne podmienky. A keď máme odborníkov málo, môžeme ich zoskupiť a vytvoriť z nich istú, istú databázu, z ktorej sa dajú vyberať. Myslím si, že takáto spolupráca je skutočne veľmi efektívna. Naša Európska agentúra zaručuje, že aktivity, ktoré robia členské štáty pri rozmiestňovaní svojich kapacít, bude efektívna a keď bude treba kapacity rozmiestniť, že sa budú dať rozmiestniť. Teraz niečo k školeniam, tréningom. Vyškolenie afgánskych tímov, to je tiež čosi, čo robíme aj my. Je to príklad toho, čo je možné urobiť vo všeobecnom rámci spolupráce medzi EÚ a NATO. Ďalším príkladom zoskupovania do databáz a zoskupovania zdrojov je situácia v Afganistane tam, kde ide o reštrukturalizáciu a rozvoj technológie forenzných laboratórií napríklad, ktoré sa použili v, v Afganistane, pretože sme museli skúmať improvizované výbušniny a výbušné zariadenia, ktoré sa tam používali. To sa vytvorilo na základe kontraktov Španielsk, Španieli vyvinuli laboratórium, ďalšia, ďalšia krajina prispela k jeho vytvoreniu a potom Francúzi ho budú inštalovať na mieste. Takže takéto laboratórium, aby bolo možné vykonávať analýzy v teréne, k tomu prispeli tri, tri národnosti a všetci budú spolupracovať na scéne v Afganistane. Nemám príklady, ktoré sú až takéto atraktívne a dobre znejú, ale myslím si, že sme zapojení tak, ako treba a že zabezpečujeme tie najlepšie možné podmienky na našej platforme, na platforme Európskej obranej agentúry. Takže naozaj sa môžeme hrdiť úsporami. Keďže máme úspory, môžeme investovať do iných programov, kohezných programov. Takže takto presúvame zdroje v našom obmedzenom rozpočte. Druhou prioritou, e, ktorá nie je možno až taká pekná a atraktívna na pohľad, je to, že ministri obrany, ktorí obhajujú záujmy svojich štátov, identifikujú ich, potom ich obhajujú v celej sérii spoločných projektov a programoch sa tiež zúčastňujú. Predtým sa tieto programy nazývali komunitárne pred Lisabonskou zmluvou a tieto projekty a programy majú skutočne dopad na spoločné európske nebo. Je to program Spoločné európske nebo a program Cezar spolu. Myslím si, že zrevolucionalizoval e, letectvo a akékoľvek aktivity v vzdušnom priestore. Táto aktivita bude mať naozaj značný dopad, zarezonuje, e, pretože sa ministri obrany dohodli aj na vybavení, aj na procesoch, aké majú bežať. Čo od nás ministerstva očakávajú? My sme už ustanovili zoznam kontaktov prostredníkov, e, ľudia z komisie, ktorí pracujú s programom Cezar, boli tiež oslovení, aby pracovali s ministerstvami obrany. V rozličných oblastiach oblastiach identifikujú problémy a prispievajú svojou hrivnou do programu Cezar. Nejde tu len o to identifikovať problémy, ale aj nájsť riešenia týmto problémov. Teraz spolupráca s NATO, máme tu svoje povinnosti v tejto oblasti, napríklad v oblasti zariadenia vybavenia zdrojov, CD7 a a podobné ale myslím si, že aj iné veci, ktoré sú riadené na tom. Európska obranná agentúra navrhla, že národní používateľia, ale aj NATO sa môžu obrátiť na nás a vyjadriť svoje obavy vo vojenskej e, domene a už to aj ľudia z NATO využili, aj ľudia z komisie, ktoré sú zodpovední za program Cezar, Caesar po anglicky, pretože týmto spôsobom istým, istým sme istým sprostredkovateľom. Nebudem zachádzať do odborných podrobností, ale možno by som mohla spomenúť aj nejaké odborné veci a ak budete chcieť počuť viac, tak sa môžete spýtať. Ale myslím si, že je dôležité povedať niečo aj o technických záležitostiach, odborných záležitostiach, pretože Európsky parlament má teraz kľúčovú úlohu, ktorú treba zohrať pri komunitárnych programoch. A podobne to platí aj pri výskumoch a technológiách v danom kontexte, musíme sa zamerať na investície do výskumu a vývoja. Musíme zabezpečiť, že škrty neohrozia obranu, obranu a bezpečnosť v budúcnosti a tu pracujeme ruka v ruke s komisiou a iste, že aj s Európskym parlamentom aby sme e, jasne zbadali, kde nájsť tú najlepšiu synergiu, najmä pri záväzkoch týkajúcich sa výskumu a aby sme našli prostriedky v európskom rozpočte. Je veľmi dôležité zabezpečiť synergizmus medzi e, obradnou agentúrou a aj komisiou pri príprave určitých programov. Pri tom všetkom musíme rešpektovať tú skutočnosť, že e, sú to obmedzenie rozpočtových e, orgánov, ale sú tu nejaké civilné obranné programy. Spomínala som tzv. drony e, bez letajúce prístroje, bez, bezpilotné letajúce prístroje. Viem, že niektoré ďalšie parlamentné výbory sa tým zapodevajú v prvom čítaní Súvisí to so spektrom radiofrekvencií, pretože je to veľmi dôležité z hľadiska používania vojenských e, prístrojov zariadení, čiže rozdelenia alebo pridelenia radiového spektra. Ďalšia oblasť, kde by sme chceli veľmi úzko spolupracovať s kolegami z komisie, samozrejme s e, plným respektovaním e, zmluvy a kompetencie komisii, pretože komisie je ochrancom zmluvy, ale zároveň musíme prihľadať aj na konkrétne charakteristiky ministerstva obrany a takisto obstarávania v tomto sektore. Myslím si, že ministerstva obrany musia hľadať tú správnu rovnováhu medzi eh, respektovaním určitých trhových pravidel, eh, pravidel hospodárskej súťaže ale aj článku 346 e, zmluvy. A to e, uskutočníme v úzkej spolupráci s kolegami z komisie. E, veľmi som sa sústredil vo svojom vystúpení na tieto hľadiska a to je podstatná súčasť kompetencie vedúceho pracovníka agentúry máme e, e, riadiaci orgán e, agentúry. Je veľmi dôležité, aby pani baronka Ashtona vedela a videla, ako to funguje, ako ministri obrany dokážu nastolovať svoje záujmy, čo všetko ich znepokojuje v tých programoch, ktoré spoločne realizujeme s nimi. Musíme vytvoriť aj potrebné väzby s príslušnými partnermi agentúry s rôznymi štruktúrami my rady a komisie musíme zabezpečovať e, aj e, kontakty medzi nami. Je tu aj otázka SVČ. Musíme zabezpečiť úzkú spoluprácu, ale zároveň vyhybať sa duplicite. Ak sa dívame e, na agentúru, musíme zároveň zabezpečiť kontinuitu práce tým, čo robí agentúra, alebo aj výskumom a rozvojovom v oblasti techniky, e, takisto aj s prácou e, v oblasti e, údržby. Samozrejme, samotná agentúra nezabezpečuje zbrojné programy, ale Existujú viaceré programy, ktoré sú známe. Zrejme najlepšie známym programom je program Loka. Toto by sme chceli završiť a e, to je e, jedna z mojich prvých návštev e, vo svojej novej funkcii. Sú tu aj ďalšie dôležité agentúry, ako vesmírna agentúra, agentúra pre bezpečnosť. Aj veľmi úzko spolupracujeme s Európskou vesmírnou agentúrou. Spresneme určité aspekty našej spolupráce a mm, v ostatnom čase sme mali pomerne pevné vzťahy s výborom pre obranu NATO, keď e, môj e, predchodca e, spolupracoval s NATO v snahe rozpracovať túto agentúru. Dvakrát sme sa stretli s pánom generálom Arialom. Už som bola v rade, už som sa zapodovala programom jednotného jednotnej oblohy SISA je veľmi dôležité spolupracovať s zástupcami generálneho tajomníka, ktorí majú v svojej pôsobnosti tieto záležitosti v NATO. Existujú určité kľúčové oblasti, kde sa snažíme o spoluprácu s NATO. Už som eh, hovoril eh, o boji proti AIDS, eh, taktiež o mm, lekárskej podpore, ktorá je jednou z ďalších priorit. Ďalej treba zabezpečiť ochranu proti e, počítačovým útokom, proti biologickým a chemickým e, zbraniam. Aj e, nás navštívili viac organizácií a osoby. A toto všetko poukazuje na potrebu spolupráce s partnermi. Iba niekoľko dní potom, ako som nastúpila, prišiel kolega na návštevu z Washingtonu. Zaujímala ho otázka proti počítačovým útokom E, mali sme aj ďalšie návštevy z Washingtonu. Diskutovali sme aj o problematike vývozu. A je nepochybné, že je nepochybné, že e, sa rozbieha zaujímavý dialog oblasti e, výmeny informácií ohľadom vývozu. Niektoré krajiny ako Ukrajina a niektoré ďalšie tiež prejavili zájem o spoluprácu a spolu s nimi finalizujeme určité dohody. Myslím si, že na teraz by asi stačilo. E, predpokladám, že e, máte určité otázky, alebo chcete, aby som rozstýlila isté obavy. Prvýkrát e, vo svojej kariére pocitím naliehavú potrebu komunikovať naše potreby. Myslím si, že teraz, keď som na čele agentúry, je naozaj veľmi dôležité, aby sme komunikovali. Nemusí to byť vždy jednoduchá záležitosť, pretože častokrát je to technicky náročná a mnohý, mnohokrát nás kritizujú, že trošku rozstýlujeme svoje úsilie. E, nemusí to byť 100% e, e, pravda, ale keď pochádzate z krajín ako je Francúzsko alebo Spojené kráľovstvo, je vám jasné, že v obranných technológiách a programoch treba sa venovať prakticky všetkému a som trošku, mala som trošku, bola, bola som trošku predpojetá pred tým, ako som nastúpila do agentúry. Um, som, že naozaj je rozptýlené, možno, že webová stránka nie je najlepšie, ale nesmieme napríklad venovať sa e, ochrane počítačových systémov a zabudnúť na vojakov, ale musíme hľadať tú správnu rovnováhu medzi identifikovaním kapacít a potrieb členských štátov a potom e, zabezpečiť, aby aj členské štáty nerozptýlovali svoje zdroje. Ale treba si uvedomiť, že členské štáty e, e, oslovujú agentúru. Máme inak veľmi malý rozpočet 30 miliónov eur a plus 9 miliónov na otázky prevádzky. A rediteľ agentúry samozrejme musí zdôvodniť pridele do tohto rozpočtu. Ale je e, tiež e, veľmi dôležité, aby aj členské štáty mohli niečo e, doplniť. Hovoríme o 200 tisícoch eur, ktoré sú k dispozícii pre konkrétne projekty členských štátov. Myslím si, že je to jeden z veľkých úspechov agentúry. Keď členský štát identifikuje nejaký projekt, ktorý je pripravený prefinancovať. Budem sa snažiť o získanie zdrojov, ktoré budú lepšie prispôsobené na potreby spoločenstva a agentúry. A myslím si, že úvodom by to asi e, e, stačilo. Veľmi nás majú e, interakcie s členskými štátmi, ministerstvami obrany, ale aj príslušnými odvetvami priemyslu, neposlednom rade s poslancami. A myslím si, že to je kľúč k úspechu a budeme veľmi radi, keď budeme môcť pokračovať v tomto dialogu aj s vami. Predsede. ďakujem veľmi pekne. nepochybne e, ste vítaná v našom podvýbore a veľmi nám záleží na pravidelných e, kontaktoch s agentúrou. Predtým, ako odovzdám slovo kolegom, dovolím si jednu otázku. Neočakávam, že e, zodpoviete politicky na politickú otázku, ale uvedomujme si, že agentúra má kľúčový význam, pokiaľ ide o vzťahy s Tureckom neočakávam e, presnú odpoveď, ale vo vzťahu k Turecku e, aj e, tretím krajinám, aký je súčasný stav, pokiaľ ide o tretie krajiny? Spomenuli ste partnerstva a to, že niektoré tretie krajiny prejavujú záujem, ale z praktického hľadiska. Ak tretia e, e, krajina e, je súčasťou agentúry, napríklad má stav e, pozorovateľa, akým spôsobom sa zapája do týchto aktivít. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste tak sformulovali otázku. Člensk- tretie štáty sa zúčastňujú na základe administratívnych e, dohôd a napríklad e, toto krajinou je Norsko. E, videla som, ako to funguje, odkedy som vo funkcii. Máme správnu radu agentúry, e, kde sú zastúpené 26 e, e, zúčastnených e, členských štátov a máme ešte osobitnú schôdzu s Norskom. A v prípade, že sa na tom dohodnú členské štáty, môžeme pozvať Norsko na časť e, formálneho rokovania. A e, zastupca generálneho tajomníka e, Norska a prepačte, NATO a Norsko boli pozvaní, aby sa zúčastnili niektorých konkrétnych bodov rokovaní Dúfam, že sa nám podarí dohodnúť aj e, obdobný režim so Švajčarskom. E, samozrejme, je tu komplikovaný postup, e, sú tu aj určité politické prekážky. A, teda neboli politické prekážky, ale prebehli nejednoduché politické diskusie. To znamená, že teraz správna rada musí o tom rozhodnúť. A ja som s tým veľmi spokojná. Musíme hľadať možnosti, aby sme e, podržali naše vzťahy. E, mne sa podarilo stretnúť sa s veľvyslancom Turecka a sme sa e, stretli aj na iných foroch, napríklad aj v OECD. To znamená, že musíme zabezpečiť spoluprácu, praktickú spoluprácu medzi ľuďmi dobrej vôle. Pokiaľ ide o iné krajiny, napríklad včera alebo prednedávnom, Ukrajina prejavila záujem, alebo minister obrany Srbska. Toľko e, súčasný zoznam. Máme aj dohody s tretími organizáciami, napríklad e, Európskou e, vesmírnou agentúrou. Predseda, ďakujem pekne. Anna Gomes. Merci d'être là et de ce que vous nous avez... Ďakujem pekne za to, že ste sem prišli a nás e, oslovili. Som e, veľmi rada, že vás vidím na čele agentúry a môžem vám, vás ubezpečiť, že mám skvelé skúsenosti, pokiaľ ide o spoluprácu s touto agentúrou. Napríklad, keď som sa e, musela poradiť v rámci prípravy jednej správy. o plánoch Európskej únie e, na e, konanie v prípade e, havárií jadrového, biologického alebo chemického pôvodu. Som presvedčená, že máte prostriedky na to, aby ste dokázali zabezpečiť túto komunikáciu a veľmi dobre viete, čo všetko potrebuje agentúra. Dovolte by som položil túto otázku. Keď Katrin Estonová eh, sem prišla eh, eh, v rámci vypočutia ako potenciálna hm, vysoká predstaviteľka, položila som otázku v súvislosti s agentúrou. Som sa pýtala, či nám vie povedať ako občianka Spojeného kráľovstva, či dokáže prekonať e, prípadné problémy e, agentúry z hľadiska získania príslušného rozpočtu s tým, aby bolo možné e, organizovať činnosť agentúry z dlhodobého hľadiska s príslušnými plnohodnotnými vzťahmi s ministerstvami obrany. A pani Eštanova odpovedala, že podľa nej je to významná priorita, že bude sa o to snažiť. Vzhľadom na vaše skúsenosti v iné funkcie. Teraz ste na čele agentúry, ale myslíte si, že sa situácia zmenila? Napríklad dohoda, ktorú uh, uh, prednedávno podpísalo Francúzsko a Veľká Británia v súvislosti s finančnými problémami, ktoré sú uh, veľmi mm, významné z hľadiska spoločného využívania zdrojov či to malo nejaký dopad na požiadavky, ktoré dostáva agentúra e, e, v rámci príprav e, nejakých projektov alebo konkrétnych programov. Myslíte si, že bolo by možné mm, racionalizovať takéto náklady a zabezpečiť možnosť prioritizovať e, skutočne dôležité pro, projekty z hľadiska nášho vojenského potenciála, ale aj vo vzťahu k technológiám e, pripúšťajúcim dvojaké použitie. Napríklad aj e, v situácii, ktoré nie sú nrehavé z hľadiska vojenského. Ďakujem pekne. Pán Butiköte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Um... Ďakujem, pán predseda už ja mám takú doplňujúcu otázku. Týka sa to tej oblasti iniciatívy, ktorá vznišla, vzýšla z Nemecka a zo Švédska, pokiaľ ide vami uplatňovaný výraz pooling and sharing v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Asi sa dá povedať, že ide o šancu. Po tom, čo v tejto oblasti sa celé roky veľa neurobilo, pokiaľ ide o efektívnosť dosiahnutú tými synergiami. Takže vaša agentúra, tuším, to bolo v nejakom tlačovom komunike, a vy ste tam sa vyjadrili, e, vaša agentúra, že tomu prikladáte veľmi veľkú dôležitosť. Ale z toho, čo ste nám vy odprezentovali, z toho nevyšlo, že je to pre vás nejaká centrálna úloha. Je to taký dojem tu mohol vzniknúť, že sa EDA tak rozdrobuje. Ja teda dúfam, že takýto dojem nevznikol všeobecne, ale ja si myslím, že taká koncentrácia na túto úlohu, že by jasná definícia toho, ako prispieva EDA k pooling and sharing, tak to by vlastne predišlo, tým by sa vlastne predišlo nejakým rozdrobením vašej agentúry. Členské štáty by sa viac koordinovali. Vidíme tu zmluvnú dohodu medzi Veľkou Britániou a Francúzska. Mimo zmluv, toto vidíme, že ide úplne iným smerom. Takže sú tu určité politické rozpory, o ktoré je potrebné spracovať. Takže aj z tohto hľadiska by sme od vás chceli viac menej názorne vedieť, čo to znamená, keď v tlačovom komunike poviete, že to je priorita a potom to tu takto neodprezentujete. Ďalej ste mnohé témy načrtli, napríklad tie rozhlasové frekvencie, to sú oblasti, kde ja vôbec nevnímam e, prioritnú zodpovednosť, kompetenciu vašej agentúry, takže tuto by ste mi to mohli trošku objasniť. A ešte posledná poznámka. Veľmi detailne ste hovorili o výskume. O tom, že výskum je fantastický, to, že do budúcna EDA v rámci európskeho rozpočtu bude môcť realizovať výskum. Ja len chcem poukázať na to, že výbor ITRE tento týždeň hlasoval a veľč, väčšinou e, sa zhodol na tom, že nie sme toho názoru, že by sa to takto malo robiť. Vy ste to zrejme si už všimli, ste to vzali na vedomie ale prečo nám to potom naďalej prezentujete ako takú nejakú srdcovú záležitosť? Chcete to ešte nejako zvrátiť tento vývoj v pléne, alebo, alebo aké máte zámery? Ja chápem, že je tu určitá miera frustrácie v radoch EDA, pretože členské štáty agentúre berú tú úlohu, ktorá by jej prinaliehala, prináležala. Pardon upierajú jej túto úlohu. Áno, tu vás my v parlamente môžeme podporiť e, z očí voči členským štátom, ale že skrátka nebudete bojovať o tie kompetencie, o ktoré ide, a teraz uh, sa budete od, toho, od toho odkláňať a budete si hľadať nejaké náhradné aktivity. Toto ja vôbec nechápem. Také rozširovanie výskumných priorít v rámci eh, výskumu vojenskej bezpečnosti tomu nerozumiem. E, poprvé preto, lebo na priority výskumu tak, či tak nemáme dostatok prostriedkov a po druhé preto, lebo v bezpečnostnom výskume je všetko príliš drahé a ešte po ďalšie e, dospeli by sme oveľa ďalej, keby EDA prispievala k širšej spolupráci, lepšej spolupráci členských štátov, takže by sa prostriedky účinnejšie využívali. Takže môj apel na vás, prosím, e, naozaj sa sústredte na tie priority, ktoré vám prináležia ktoré zároveň sú dôležité pre našu bezpečnostnú politiku z hľadiska nákladového, z hľadiska synergii. Ďakujem pekne. Pani Arnold, môžete odpovedať. Ďakujem pekne. Nuž, najskôr na adresu pani Gomeš. Myslím si, mala som predvčerom možnosť vyjadriť sa, hovoriť s pani Ashton a mám pocit, že pokiaľ ide o ten rad eh, schôdzok ministrov, hlavne v Gente a v Budapešti, naozaj e, tam vyvstala tá dôležitosť e, spolupráce, e, dôležitosť agentúry. Je dôležité, aby agentúra dokázala na túto osobitnú úlohu v týchto osobitných okolnostiach zareagovať. Rozpočtový aspekt. Ja si myslím, že agentúra by fungovala lepšie, keby sme mali vyšší rozpočet. Myslím, že sme fungovali lepšie, keby sme mali väčšiu mieru predvídateľnosti, teda trojročný rozpočet je pre nás ideálny. Všetci poznáme finančnú situáciu a neviem, či je vôbec realistické, keď budeme hovoriť o finančných výhľadoch vo všeobecnosti, či je realistické nejako bojovať za nejaké trojročné eh, výhľady, eh, ktoré by eh, boli navýšené Takže predtým, než sa pustíme do nejakého boja, musíme zvážiť možnosť tento boj aj vyhrať. A no, týmto si v tomto prípade nie som istá. Takže si myslím, že sme sa mali zamerať na ten rozpočet, ktorý máme. A vraciam sa k tomu, čo povedal pán Butikofer, k jeho otázke. Musíme sa sústrediť na to, čo členské štáty môžu urobiť v rámci toho poolingu a sharingu, teda v oblasti aktivít, ktoré, ktoré robí naša agentúra. Tiež ste hovorili o tej zmluve alebo dohode medzi Francúzskom a Britániou. Nie je to moja úloha venovať sa tomu, ako postupujú krajiny Veľká Británia. To bola tuším prvá krajina, kam ma pozvali a potom, čo som balomila tejto funkcie a povedali mi, že teda očakávajú efektívnosť a pragmatickosť a pokiaľ ide o interné politiky, toto samozrejme nie je mojej kompetencii. Takže znova efektívnosť a mm, reagovanie na, na potreby. Pokiaľ ide o tú dohodu medzi Francúzskom a Britániou, sú tu určité prvky, na ktorých už predtým hovorila alebo pracovala agentúra. Musíme to, čo urobili Briti a Francúzi, vnímať e, ako niečo, niečo kľúčové s určitými špecifikáciami, odzodpovedať to teda špecifickým potrebám, ktorým oni pripisujú, pripisujú e, prioritu. A kladieme si skôr, či môžeme pomôcť iným členským štátom nájsť nejaký harmonogram, ktorý by dokázali splniť, ktorý by im vyhovoval, koherentné špecifika. Ja si myslím, že toto by bola tá schodná cesta. Takže nielen Briti a Francúzi, ale aj iné krajiny. My e, za agentúru sa budeme snažiť o to, aby aj ostatné krajiny mohli na tieto projekty prispievať k týmto technológiám, ale znova opakujem, to, čo robia Francúzi a Briti, tam sú také dva dôležité prvky. Po prvé, bola tu politická vôľa, ktorá ale postupne klesla a e, skrátka tá zaangažovanosť rozkotala, rozkotala na financovaní. A my toto môžeme urobiť v rámci našej agentúry, ak tu bude vôľa a ak zároveň bude aj ochota poskytnúť finančné prostriedky. To sú naozaj projekty, ktoré sú v určitých prípadoch veľmi dôležité. Všetci sme si zajedno, pokiaľ ide o kalendár a tá finančná situácia možno nie je ideálna a tu sa znova vracem k tomu, čo povedal pán Butikofer. A možno by bolo lepšie viac spolupracovať. A členské štáty to často proklamujú, že treba spolupracovať, ale potom, potom keď príde na financovanie, tak uh, svojim, svojim slovám nedostoja. Takže, pán Butikofer, ak dovolíte, mrzí ma to, že uh, nedokážem uh, tak dobre hovoriť po nemecky ako predrečník, takže budem naďalej hovoriť po, po francúzsky. Takže agentúra už odviedla obrovský kus práce, pokiaľ ide o návrhy v oblasti poolingu a sharingu. A tá nemecko-švédska iniciatíva, toto je také plus, ktoré je veľmi dôležité. Keby som to nevnímala, alebo keď som o tom nehovorila ako o, o priorite, tak je to skrátka činnosť v rámci, v rámci vojenského výboru. Takto si to želali obe krajiny, aby členské štáty prišli s určitými návrhmi v rámci mm, toho zhromažďovania a zdieľania. A agentúra samozrejme je ochotná sa do toho zapojiť na základe výsledku týchto príspevkov členských štátov, vychádzajúc z iniciatívy Nemecka a Švédska. Takže z tejto iniciatívy um, Nemecka a Švédska by vzýšli určité projekty, na ktorých by sa zhodli ostatné členské štáty, dohodli by sa na financovaní a na časovom harmonograme a v takom prípade by sa zapojila naša agentúra. My sme úplne otvorení, e, možno sa zle vyjadrila, ale je to naozaj prvá priorita, takto som to, teda, aspoň som dúfala, že som to takto aj oznámila. Pokiaľ ide o dodatočné prostriedky, môžeme takto pomôcť členským štátom, radi to urobíme. Máme tu určité projekty, sme presvedčení o tom, že ich je možno 3, 4 či 5. Tie by mohli byť prioritné, vychádzajúce z vôle členských štátov. Takže oni najskôr chcú vedieť, e, aké výsledky, teda aké, aké aktivity by sa očakávali od nich v rámci toho vojenského výboru a vychádzajúc z týchto výsledkov potom uvidíme, aká bude úloha, aká bude podpora našej agentúry. V Budapešti sa tuším francúzsky minister vyjadril. My sme ako agentúra navrhli určité, určité menu a teraz je treba, aby si jednotlivci poobjednávali z toho menu, aby si vybrali. A ešte raz opakujem, sme ochotní, kuchyňa je otvorená, čašníci sú tiež tu, takže sme ochotní obslúžiť. Pokiaľ ide o ten výskum, ďakujem, že ste túto otázku nastolili. Áno, ja som informovaná o tej diskusii, ktorá prebehla v výbore ITRE, pokiaľ ide o výskum. Nechcem tu nejako otvárať debatu, ak parlament nie je ochotný to akceptovať, toto by skomplikovalo moju pozíciu, pozíciu komisie, takže Takže nie. A ešte raz e, rovnováha, pokiaľ ide, o, pokiaľ ide o vesmír napríklad. To nie je ani vojenské, ani civilné. Keď hovoríme o e, námornom dohľade, sú tu určité kapacity, ktoré sú civilného e, charakteru a potom sú také, ktoré sú vojenské a také, ktoré sú duálne. Keď sa hovorí o tých dronoch, o tých bezpilotových lietadlách, preto som aj použila ten príklad japonskej elektrárne, hlavnými využívateľmi týchto lietadiel sú civilní aktéry. Takže sú tu určité, určité technológie, kde je ťažko povedať, či sú vojenské alebo civilné. Takže ja som nepochopila tú politickú výhradu, pokiaľ ide o tieto kapacity. To sú skratka kapacity, ktoré sú buď duálne, alebo sú otvorené na použitie aj vojenské, aj civilné. A dajú sa použiť na širokú škálu použití v členských štátoch. Toto si môžu členské štáty konkretizovať sami. Ja som toto prezentovala ako určitú stratégiu náhrady. Prioritou je pooling a sharing. A členské štáty um, musia skrátka sa na tom, čo sa má púlovať a šerovať, musia dať, uh, musia dať potrebné zdroje. Takže tu diskusia, uh, ktorá by mala prebiehať nie z, dola nahor, nie z hora na dole, ale z dola nahor. hor a my sme ochotní, ako náležné štáty budú pripravené, sa zapojiť. My sme samozrejme prišli s našimi návrhmi, budeme na nich pracovať, urobili sme seminár, aby sa lepšie definovali, identifikovali kapacity v oblasti poolingu a sharingu a teraz sú na ťahu členské štáty. Ďakujem. A posledná otázka. Ja som, pán predseda, jeden z tých, ktorý by vás tu osobne radi privítali a povedať vám, že vždy, keď sa stretávame, máme veľmi príjemnú diskusiu, hutnú, informačne nasytenú. A mám tu trošku koncepčný problém. Na začiatku roka 2000 sme vedeli, že Irak rozdelil transatlantický amerických spojencov NATO bolo tiež rozdelené a jednou z hlavných prvkov, jedným z hlavných rozdielujúcich prvkov bolo to, že tu išlo o tzv. koalíciu ochotných. Viete, čo mám na mysli. A v tomto konkrétnom kontexte bola koalícia ochotných, pozostávajúca z krajín, ktoré boli ochotné sa zúčastniť na jednej akcii alebo na inej a boli to aj krajiny, ktoré neboli ochotné sa zúčastniť. Mne sa zdá, že aj keď nie sme v tej istej situácii, robíme v podstate tú istú koalíciu ochotných. Máme permanentnú štruktúru spolupráce, tie krajiny, ktoré chcú mať, e, spolupracujú, majú. To je presne koalícia ochotných. Potom máme koalíciu ochotných, ktorá teraz sa združila v NATO a aktívne pracuje v Líbii. A máme tu v vašej agentúre i krajiny, ktoré sú síce ochotné spolupracovať, ale len na konkrétnych projektoch. Takže viac menej máme rozličné formy koalície ochotných buď pri aktivitách alebo pri projektoch. Akčné, akčnú koalíciu alebo len projektovú koalíciu. Takže Nemali by sme si blokovať akciu, keď akciu treba, keď akčne sa správa treba, moja otázka znie, aký bude dopad na efektívnosť únie ako takej, ak jednoducho umožníme krajinám si robiť, čo chcú a umožníme mať túto koalíciu ochotných. Skúsme si uviesť príklad. Vieme, že veľké krajiny sú v tejto koalícii ochotných, ale zúčastňujú sa len v niektorých aktivitách a zrazu budeme konfrontovaní so situáciou, ktorá bude e, volať potom, aby sme uplatnili klauzulu solidarity táto krajina nám povie, viete, ale ja som sa už zapojila do týchto konkrétnych aktivít a už viac nemôžem poskytnúť a preto si myslím, že by sme mali vyvážiť tendenciu, ktorá je poháňaná pragmatizmom. Koalícia ochotných pozostáva z takých ľudí, ktorí, alebo krajín, ktorí urobia, kedy chcú, čo chcú oni. A treba vziať do úvahy aj celkové kapacity, aby sme dokázali vôbec plniť podmienky zmluvy, ak sa tieto podmienky e, budú volať, aby, ak sa krajiny budú volať na zodpovednosť a na plnenie týchto podmienok. Takže je to koncepčná otázka. Je to pekná otázka, odpovedá pani Claude France Arnaud. Ja sa ani nepokúsim odpovedať na túto hlbokú konceptuálnu otázku. Premyslím si to e, poriadne a poskytnem vám len takú prvú reakciu a, a stále mám pocit, že musím si to najprv premyslieť a potom odpovedať. V žiadnom prípade nefunguje Európska únia takto. Máme spoluprácu ktorá je úplne mimo EÚ, nemá nič spoločné s EÚ. A keď naša agentúra v rámci svojich vymedzených, vymedzeného poľa pôsobnosti sa snaží nájsť kompromis, nejakú zastrešujúcu víziu, pod ktorou by mohla pracovať v rámci inštitucionálneho rámca EÚ, lebo konec koncov sme. Európska agentúra založila nás rada, Niekedy fungujeme s 26 e, krajinami a niekedy je to ten spôsob, ktorý ja som popísala ako reštauračný jedálny listok. Každý si vyberie z tohto jedálneho listka, čo chce. Ja myslím, že sa to líši od situácie s Irakom, pretože tu nerobíme iba politickú prácu. Niekedy sa do veci vloží zemepis alebo história a často treba, aby sa dospelo ku kompromisom medzi komunitným prístupom na jednej strane a medzi vládnym prístupom na druhej strane. Máme tu takéto zastrešujúce platformy, môžeme ako agentúra niečo zorganizovať na úrovni 26 štátov EÚ, niekedy iba s dvoma alebo troma štátmi, ale naša agentúra tomu všetkému prináša istú konzistentnosť a možnosť sa stretávať, priestor na stretávanie sa platformu, aby sme sa ne, stretávali roztrieštení kdekoľvek, to by bolo ešte horšie. Podľa mňa takáto agentúra je príkladom inštitucionálneho zastrešenia alebo inštitucionálneho rámca a práve takáto agentúra zabezpečuje tú rovnováhu alebo to, ten kompromis, ktorý spočíva v tom, že niektoré záležitosti sú zaujímavé len pre niektoré členské štáty a iné zasa pre všetkých 26 tam mám aj prvok solidarity. Tam to vidím. Ďakujem pekne, pani Arno, za vašu prezentáciu. A vaša prvá, je to vaša prvá prezentácia v tomto výbore a som si istý, že sa opäť stretneme, aby ste nám povedali, aké máte rozličné programy partnerstva a aké rozpočtové veci vás trápia. Teším sa na opätovné stretnutie a pokračovanie v plodnom dialogu v tomto výbore. Ďakujem a všetko najlepšie. Bien. Euh... Nož, dobre, budeme pokračovať. A teraz by som chcel nadvezať eh, na náš program, náš druhý host, pán Joco, eh, generálny riaditeľ, eh, pokiaľ ide o reakciu na krízy a operačnú spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste dnes prišli. Prvýkrát vystupujete pred našim výborom. Predtým, ako ste prišli, eh, dohodli sme sa, že budeme hovoriť o, o, o vašom postavení VSVČ. Veľmi pozorne sme si preštudovali organogram eh, tejto organizácie, ale vzhľadom na najnovší aktuálny vývoj a podstatu vašej funkcie som presvedčený, že viaceré E, viacerí členy e, sa sústredí na situáciu e, v Libii. Veľmi nás zaujíma situáciu, situácia v tejto krajine. Mali sme výmenu názorov s pánom Popovským na začiatku našej schôdze. Mali sme skôr otázky ako odpovede a preto dúfame, že vy nám dáte viac odpovedí ale samozrejme ide o mimoriadne naliehavú otázku a som presvedčený, že vaše odpovede budú pre nás mimoriadne cenné. Dúfam, že sa nám podarí e, organizovať aj špeciálne zasadnutie venované e, kríze situácie v e, Líbii a budú tam zastúpení viacerí odborníci. Čiže chceli by sme, aby ste, aby ste dnes po obede venovali dvom témam, i keď e, je asi prirodzené, že budete viac dorazňovať situáciu v Líbii. Zároveň e, e, e, bolo by dobré, aby sme sa dozvedeli viac a, a, by ste nám povedali, ako funguje e, váš odbor BSV. Ďakujem veľmi pekne, pána Džan. Pokúsim sa e, stručne vás informovať o svojej misii z minulého týždňa v Líbii a prostredníctvom tejto správy sa pokúsim e, zodpovedať otázky, e, ktoré ste položili v súvislosti e, s tým odborom, na čele ktorého som od začiatku tohto roku v rámci celej služby ESVČ. Minulý týždeň na požiadanie vysokej predstaviteľky som vycestoval do Bengázy. Bol som tam už po tretie v Líbii počas e, ostatného mesiaca. E, Prvá návšteva bola v Tripolise pred mesiacom, potom som bol pred tromi týždňami v Bengázi a som sa vrátil minulý týždeň zase do Bengázi. E, najnovšia misia bola e, medzi disciplinárnou misiou, e, bola nás 10 osôb z ESVČ, DEPKA, PIS a z delegácie pre vzťahy s Tuniskom a v Kejre. To bola e, e, veľmi zaujímavá e, misia, kde boli zastúpení viaceré odbory. Našou úlohou bolo urobiť všeobecné hodnotenie situácie v tejto časti Libie a identifikovať možné aktivity, ktoré by Európska únia vedela podporiť v tejto krajine. V Bengazi sme sa stretli s predsedom E, dočasnej Národnej rady s pánom Mustafom Abdul-Jalilom. Stretli sme sa s členom e, e, prechodnej rady, s predstaviteľmi vysokej školy, občanskej spoločnosti, ženami, študentmi, mládežou. Stretli sme sa aj s diplomatmi štyroch členských štátov eh, z Európy, ktoré hm, sú stále, eh, ktorí sú stále v Bengazi. Taliansko, Francúzsko, eh, Spojené kráľovstvo, ako aj polský veľvyslanec, ktorý vycestoval z Tripolisa a spolupracoval s nami, pôsobil s nami počas misie. Predtým, ako sme vstúpili na územie Líbie, stretli sme sa s osobitným vyslanníkom OSN, ktorý bol v Kahíre, to je pán eh, Kalihov, eh, humanitárny koordinátor OSN pre Líbiu. Mali sme stretnutie s pánom Kalikovom a eh, viacerými predstaviteľmi úradu vysokého komisára a ďalších agentúr OSN, ktoré stále sa venujú humanitárnemu rozmeru libijskej krízy. V Bengázi som sa stretol aj s veľvyslancom, prepačte, výslancom o, eh, o Spojených štátoch pánom eh, eh, Francisom. Niekoľko poznámok ohľadom samotnej misii. Aspoň niekoľko slov o našich dojmom, dojmoch tom, o tom, ako sme to vnímali. Bezpečnostná situácia v Líbii zostáva nepredvydateľná a veľmi nestabilná, keď to hovorím. Len sa delím o svoje pocity keď sme boli v Bengazi, sme mali pocit, že situácia sa môže zmeniť počas niekoľkých hodín. V súčasnosti vo východnej časti Líbie nie je nejaká väčšia humanitárna kríza. Veľmi dobre vieme, kde je ohnisko konfliktu. Misrata je mesto, ktoré obliehajú vojska Kadáfiho a e, e, v tejto časti a na západe Libii. Situácia sa e, veľmi odlišuje od východu Syrinajky v Misrate, ako vieme. Dochádza k veľmi silným represiem, sú tam ostreľovači, je tam delostrelecká pálba, Včera sme dostali správu e, z, od kolegov z ICP, e, že e, najprv od predstaviteľa Francúzského Červeného kríža a tejto organizácie, ktorí as, navštívili aspoň tú časť mesta, ktorá je bližšia k prístavu. A správa, ktorú nám podali, je veľmi e, vyhranená, ale napriek tomu sa zdá, že situácia je pomerne pokojné. No, slovo pokojné nie je celkom e, presné, pretože ostreľovači a vojaci sú e, vzdialení iba 10 km od e, stredu mesta. Východná Líbia, a to je náš dojem, prechádza veľmi mocnou demokratickou revolúciou. Zdá sa, že je to skutočná revolúcia, ktorá sa teší širšie pod podpore obyvateľstva žien, eh, študujúcej mládeže, intelektuálov a tých ľudí, s, ktorými, s ktorými sme sa stretli počas návštevy. Opakujem, že mali sme dojem, že ide o skutočné hnutie. Eh, toto bolo eh, dojmom všetkých členov našej misie dojmom, ktoré sme nadobudli po e, e, všetkých našich stretnutiach, ktoré sa konali počas misie. Zdá sa, že tam vzniká e, dobre motivovaná občianská spoločnosť. Nadobudli sme silný dojem, že je tomu tak. Prechodná národná rada a občianská spoločnosť nemajú dobrú vzájomnú koordináciu a nemajú skúsenosti s riadením. E, e, Vznikajúca občianská spoločnosť. Nuž je jasné, že iba vzniká, iba sa rodí. Rozprávali sme sa s, s ženami, s predstaviteľmi miestnych mimovládnych organizácií, ktoré vznikli iba prednedávnom. Vrávili nám, že počas e, Kadáfieho eh, nesmieli eh, vykonovať žiadne humanitárne aktivity, nesmieli dokonca aj povedať, že eh, niekto má nárok na podporu občianskej spoločnosti. Čiže títo organizácie vznikajú spontánne je ich viac a e, e, úloha žien e, je veľmi dobrá a veľmi dobre ju vníma aj dočasná národná vláda alebo prechodná národná vláda. Počas stretnutia s Adelom Šelilom, Mustafom Abdelom Jalilom nuž poskytol nám zoznam priorít, ako to vníma e, prechodná národná vláda. Prvá priorita spočíva v tom, že Kadáfi musí odísť. Žiadne diskusie e, s Kadáfim alebo jeho rodinou. E, po druhé, žiada sa, aby sme odovzdali správu do Bruselu a prostredníctvom Bruselu Európskej komunite, aby uznávali vo väčšej miere prechodnú národnú vládu ako legitímnu vládu Líbie. Žiadajú Európsku úniu, členské štáty EÚ, aby uznali túto prechodnú radu, prechodnú národnú vládu. Po tretie, čo je mimoriadne dôležité, želil a všetci sprostredkovateľia, s ktorými sme sa stretli, nám hovorili, že v Libii je prioritou udržať jednotnosť štátu. To bola naozaj veľmi silná a jednoznačná správa, posolstvo, ktoré sme dostali od všetkých tých, s ktorými sme sa zhovárali. Všetci, s ktorými sme sa stretli, žiadali podporu Európy. A naozaj naliehavo žiadali podporu Európy a mali sme pocit, že nežobronia o peniaze oni sú si vedomi toho, že sú bohatou krajinou. A že práve teraz, keď ich bohatstvo už bude im k dispozícii, budú schopní zaplatiť za každú jednu službu. Zatiaľ žiadajú len odbornú podporu. A máme zoznam veľmi zaujímavých priorit, ktoré, ktoré potrebujú rozvinúť rozvoj kapacít a inštitúcií, rozvoj manažerských e, zručností, podpora občianskej spoločnosti, nezávislých médií. Úloha médií, komunikačná úloha, bola zdôraznená naozaj, naozaj naliehavo a bolo to emocionálne. Chcem vám, prepačte, že sa takto odkláňam, ale chcem vám ukázať niečo, čo nám čo nám dali, ak som si to vzal, ale žiaľ, nevzal. Je mi ľúto. Chcel som vám ukázať prvé noviny do Kelu. Prepačte mi. Ja som mal dnes inú prezentáciu a nechal som si tie noviny v pracovni. No už ukázali nám prvé trojo novín, alebo prvé tri strany, ktoré vytlačili študenti a naozaj hrdo nám ukazovali prvé slobodné noviny v Bengazi. Takže zdôrazňujú, že potrebujú podporu pre komunikáciu, pre nezávislé médiá, pre internetovú komunikáciu medzi dočasnou Národnou radou, občianskou spoločnosťou a medzi občianskou spoločnosťou a politickou úrovňou. A takisto komunikáciu medzi Líbiou a Európou by si želali byť, aby bola medzi prioritami. Je to ich podmienka, vedia, aký majú status, chcú sa podeliť o svoju situáciu. Reforma bezpečnostného sektora to je dôležitý prvok, ktorý tiež zdôrazňujú riadenie hraníc a hraničných oblastí. Nechcú mať nech, zatiaľ nemajú pohraničnú kontrolu. Zdravotníctvo, vzdelávanie a hospodárstvo, vrátanie e, toho, ako si riadiť verejné financie. To takisto žiadajú o našu podporu. Je to zoznam tých vecí, ktoré sú pre Libyčanov skutočne dôležité. A naše vnímanie tohto celého je také, že podpora medzinárodnej komunity by sa mala začať už dnes, teraz, v tejto chvíli. Zdá sa to byť protirečivé, keď porovnáme tie krehké podmienky, ktoré v Líbii vládnu, ale očakávania Líbičanov sú skutočne intenzívne, chcú zmeniť svoje životy, obracajú sa na Európu, hlavne na Európu, aby ich podporila v tejto zmene. A preto si myslím, že by sme mali urobiť maximum na to, aby sme im pomohli a musíme začať teraz, aby sme uchovali dynamiku zmien, ktorá je tam rozbehnutá, politickú dynamiku. A aby sme podporili vznikajúce demokratické inštitúcie. Zatiaľ nie je dostatočná prítomnosť medzinárodných organizácií v Bengázi, koordinátor OSN tam prišiel iba predvčera, poslal tam teraz svoj, svoj personál. Na, konečne tam teda OSN má svojich zástupcov a môžu prevziať istú koordinačnú úlohu pri humanitárnych iniciatívach, ktoré OSN vykonáva a plánujú potom ísť aj do Tripolisu. navrhujeme. Dnes ráno som takúto podobnú správu dával 26. veľvyslancom v, na stretnutí Korps diplomatických zborov a povedal som im, že Libyčania ich prosia, aby si otvorili ambasádu v Bengázi, aby bola Európa aj fyzicky takto prítomná v Bengazi, aby mohla podporovať všetky tieto úsilia, analýzy, ktoré tam treba vykonať, plánovanie iniciatív, akýchkoľvek iniciatív od občianskej spoločnosti cez kontrolu hraníc, bezpečnosť. Všetko to potrebuje dobre rozanalizovať, dobre vyhodnotiť a napokon dobre posúdiť situáciu. Pre vašu informáciu, dopoludnejšia prezentácia 27 predstaviteľom diplomatických zborov bola dobrá, všetci reagovali pozitívne. Súhlasia s myšlienkou, že by si tam otvorili isté, istý druh zastupiteľstva. Mali by sme byť opatrní a nevyvolať dojem, že uznávame jedine prechodnú národnú radu. Treba to urobiť tak, aby sme prejavili uznanie celému širokému prúdu, celému ľudovému hnutiu, celému ľudu Lídie. Nesmíme Lídiu, Líbiu rozdeliť. Nechceme Bengazi oddeliť od Tripolisu. Bengazi je zatiaľ jediným mestom, kde sa v realite aj niečo dá urobiť v relatívne bezpečných podmienkach. Samozrejme, že Tripolis, keď bude oslobodený, tak to isté treba zopakovať, ale prípadne z Bengazi sa presunú do Tripolisu. A musíme venovať pozornosť občianskej spoločnosti, mladým, ženám, mimovládnym organizáciám, ktorý, ktoré všetky žiadajú našu podporu. Prechádzam k prvej otázke. Čo tam budem robiť, keď už tam budem? Najlepšou odpoveďou by bola misia viacerých spojených služieb. Čo to presne znamená? Ja by som mal koordinovať viaceré služby. Mám tu čest, že budem to robiť, túto prácu. A naozaj, už keď sme to začali, to malo to veľmi zaujímavé výsledky. Bolo jasné každému, že som že nemienim duplikovať alebo liesť do kapusty humanitárnym organizáciám, pretože tam je ECO, ktoré si tam vykonáva svoju prácu. Ja nie som politickým poradcom DG ECO ani ich kontrolorom. Spolupracujeme s kolegami z DG ECO v Bengazi. Oni nám odprezentovali svoje vnímania, svoje analýzy a my s nimi spolupracujeme tak, že si ich eh, rekom- odporúčania berieme za svoje a spolu čeríme, čelíme humanitárnym problémom. Takže správna otázka, čo sa počas tejto misie završilo a čo plánujeme robiť v nasledujúcich dňoch v, na pobreží Slonoviny? skoro sa vydávame aj na pobrežie Slonoviny a urobíme niečo podobné to, čo sme už urobili v Bengazi a v Líbii. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám za vaše slova. Bola to živá prezentácia, komplexná prezentácia. Mnohí ľudia sa prihlásili o slovo pani Hanke. Ďakujem. Vy ste tu odprezentovali veľmi pozitívne, podľa mňa, záležitosti moja otázka znie, ako si predstavujete budúcnosť po tomto revolučnom období, po skončení revolúcie? Je tam naozaj základňa pre demokracie, Je tam naozaj šanca stabilizovania demokratickej inštitúcií? Čo tým chcem povedať? Ako môžete vy alebo my ako EÚ pomôcť Líbičanom sa vyhnúť nejakým burlivým časom, ak, bez toho, aby sme začali podporovať jednu alebo druhú skupinu, protichodné skupiny, aké informácie, ktoré máte, vám umožňujú posúdiť, či je revolučné hnutie, či má širokú podporu, či sa tam stretávajú viaceré prúdy, zdieľajú jeden svoj prúd, alebo sú rozdelené. Ako by ste posúdili situáciu? Otázka pána Galtieriho. Ďakujem za slovo. Hovorí pán Galtieri. Ďakujem, pán Mioco, za to, že ste prvý raz zavítali do nášho výboru. Myslím si, že to bolo mimoriadne zaujímavé, to, čo ste nám tu odprezentovali. A ešte stále tu máme nejaké nevyjasnené oblasti. To je asi prirodzené. Myslím si, že by sme mohli pridať politickú dimenziu do prvej časti nášho stretnutia s pánom Popolským, ale to sa ako si nepodarilo. Nie všetko sa vždy podarí. Čo sa týka správy, ktorú ste nám práve predostreli, Zdá sa mi, že zdôrazňujete potrebu, aby sme boli prítomní priamo v teréne v Líbii. To asi od začiatku sa dalo vycítiť. Reakcia medzinárodnej komunity bola predchnutá vnímaním e, toho, ako dôležité je vnímať priamo fakty v teréne na, pri pozemných operáciách. A mám pocit, že nám v podstate hovoríte, že procesy, ktoré sa dejú v Libii, majú demokratický charakter. V podstate to je dôležitý prvok informácie, ale faktom zostáva, že prvky občianskej vojny a prvky demokratického e, povstania, ktoré sa prepletajú v Líbii v, Líbii v súčasnosti, to sa nedá označiť za 100% demokratickú revolúciu, ale ani za 100% občianskú vojnu. Jednoducho ste skôr pozorovali situáciu, aká je v meste, konkrétne v meste Bengazi, kde iste pozorovať demokratické ašpiračné prvky, ktoré sú kľúčovou nosnou silou celého tohto hnutia a mne sa zdá, že počas vašej tretej misie v Líbii navštívite ďalšie veci a budete schopní posúdiť aj povahu konfliktu. Ďakujem, že ste nám sprostredkovali dynamiku tohto hnutia, ktorého ste boli svetkom. Zdá sa, že tam je mnoho eh, protirečivých osobností vyskytujúcich sa v, na popredných miestach v Líbii, že jednoducho je situácia veľmi, veľmi rôznorodá. Je pravda, že tu existuje hraničná čiara medzi bregou a štabiou ako potenciálna hranica. Ako veci vyzerajú v Misurate? Myslím si, že aj pán predseda Donjon sa už vyjadril na začiatku v tom zmysle, že by vašou úlohou malo byť časom rozvinúť riadenie krízy v SVČ. To je niečo, čo zaujíma aj nás. Ďakujem za slovo. Pán Vajgel ako ďalší. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som tiež rád vyjadril uspokojenie nad tým, ako ste, pán Milci, poinformovali náš výbor no, s takou veľmi osobnou vervou. Snažili ste sa byť čo možno najkonkrétnejší. A teraz moja otázka. Tá sa týka situácie, kde ľudia napríklad v Čilinajka sú a ďalší sú v Tripolitánii, vaši zamestnanci. A ak e, v Bengázi ľudia chcú zachovať jednotu krajiny, ak chcú, aby Libia zostala jednotná, tak by sa mali spoliehať na ľudí na druhej strane. Takže čo oni hovoria, keď e, sa s nimi spájate, keď s nimi hovoríte? Je tu takéto napojenie na rovnako zmyšľajúcich Tripolí, ktorí sú predmetom samozrejme potláčania a nemajú možnosť e, slobodne vyjadriť svoju vôľu. To, čo sa nám dostáva z Tripolisu, to je propaganda ľudia, ktorí túžia po demokracii, ktorí sa chcú zbaviť Kadáfiho, títo skrátka nemôžu tieto svoje názory vyjadriť. Takže čo by ma zaujímalo, je, je v Bengázii nejaké napojenie, nejaký kontakt s týmito osobami na druhej strane. Toto je prvá otázka. Ešte mám jednu. A to, aký pocit majú ľudia. My keď v médiách vidíme obrázky z terénu, ulice, na ktorých prebiehajú boje, situácia sa dokáže za 4 hodín úplne zvrátiť. Takže tí, čo tam bojujú, ako to oni vnímajú, koľko ešte vydržia bojovať? Samozrejme, že tá protistrana je lepšie vybavená a majú ťažké zbranie. Rebeli takýmito vybavení nie sú. Takže tá otázka znie, ako to vyzerá v teréne, čo môžeme spraviť, ak niečo spraviť chceme, na podporu opozičných síl, aj pokiaľ ide napríklad o vybavenie aby skrátka boli vybavení rovnakou technikou ako zástanci Kadafiho režimu. A ešte posledná otázka. Vy ste zástupcom Európskej únie na mieste, ale poznáte, že sú tu veľmi kontroverzné názory v rámci EÚ na túto našu aktivitu. Sú tu ministri, ako napríklad z mojej krajiny, ktorí denodenne opakujú, že sa nechcú aktívne zúčastniť e, takýchto vojenských aktivít. Takže ako to vy vnímate, čo by ste nám mohli povedať? K tomu vnímaniu nejednoty EÚ, pokiaľ ide o túto veľmi vážnu krízu. Ďakujem teraz pani Lösing. Áno, ďakujem. No už viackrát sa tu ozvala sťažnosť, že téma Líbia, že sme to rozdelili do dvoch bodov EUFOR. Nechcem o tom nejako viac hovoriť, ale dovolím sa teda k EUFOR položiť, dovolím sa teda otázky k EUFOR položiť aj vám. Uh, Áno, vy ste študovali geografiu, vidím, aké máte úžasné kompetencie, ste lekár, máte obrovské skúsenosti, pokiaľ ide rôzne núdzové operácie, <laughs> nemyslím teraz operácie lekárske, ale tie humanitárne. Takže ešte jednu otázku v tejto súvislosti si dovolím položiť. Dnes sme už o EU4 hovorili a mňa by zaujímalo, ako ste vy vnímali tú situáciu tam z vášho hľadiska? Existuje, prosím, potreba humanitárne opatrenia, a tu mám na mysli aj lekárskú pomoc alebo potravinovú pomoc. Nemám teraz na mysli pomoc pri eh, vytváraní slobodných médií, to teraz na mysli nemám. No a v tomto zmysle som zatiaľ od vás ešte nič nepočula. Ako vy z tohto uhla pohľadu tú situáciu vnímate. Vy ste naozaj veľmi skúsení v tejto oblasti. Takže áno, je tu potreba napríklad e, lekárskych aktivít alebo iných a priamých humanitárnych aktivít. Je potrebné ich nejako e, vojensky zabezpečiť a poskytovať. A potom ďalšia otázka sa týka utečencov. O tom sa tiež dnes hovorilo veľmi sporadicky. Hovorili sme o rôznych e, e, formách podpory v Libii, technická pomoc a tak ďalej. A ja tu vnímam veľmi veľkú humanitárnu úlohu v tom pomôcť tým 100 e, tisíc kam osôb, e, ktoré stroskotali, tak povediac, na hranici k Egyptu a e, ako to tam teda je, e, keď tam prichádza humanitárna pomoc, či už lekárska alebo potravinová, tak sú predmetom strelby, takže by bolo naozaj dobre to tam, to tam vojensky zabezpečiť. Takže k tomuto vás poprosím váš názor po tom, čo ste nám tu vy opísali, ja mám skrátka pocit, že sa sústreďujeme hlavne na tú občianskú spoločnosť, na jej tvorbu, podpora pri demokratizácii a tak ďalej. A že teda sa odkláňame od tej humanitárnej pomoci. Ďalej ste hovorili o pomoci pri kontrole hraníc, že toto je tiež nedostatková oblasť. Takže ako to vnímate? Mal by tam sa zapojiť Frontex, alebo si dokážete predstaviť, si viete predstaviť, že by UFOR mohlo podporovať, mohol podporovať aj aktivity Frontexu? Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Gomeš. Ďakujem pekne, pán Mioso, za veľmi eh, zaujímavý prehľad situácie. Ja osobne veľmi sledujem udalosti, vývoj v Libii, keďže som povedakyňou pre rámcovú dohodu a ja vôbec nie som prekvapená. Ja som toto presne očakávala, vychádzajúce z udalosti v Tripolise, v Bengazi. Toto som presne očakávala. Vôbec ma neprekvapuje to, čo ste povedali. Podľa mňa je veľmi dôležité, že to sú právo, práve tí ľudia, ktorí si žiadajú o pomoc zo strany EÚ a je naozaj na čase túto podporu im poskytnúť s perspektívou do budúcna. Kadafi, s ním zkrátka už nemôžeme byť v kontakte, pretože on už krajinu nekontroluje. Takže musíme teraz byť v kontakte s tými, ktorí už sú, respektíve budú zárodkom od tej budúcej štátnej moci v Libii. Takže je to veľmi zaujímavé, že oni si uvedomujú svoje nedostatky a že žiadajú takúto technickú politickú podporu zo strany EÚ pri budovaní kapacít. A ešte raz opakujem, toto som ja presne videla v Líbii, v Bengazi, keď som bola. Bolo by dobre, keď Brešnička hovorila do mikrofonu. V Bengazi bol projekt Ferrero Waldner, v reakcii na eh, ten incident s palestinským lekárom a so sestričkami sa snažila tam vytvárať kapacity pre lekárov a iný eh, lekársky personál, medicínsky personál v boji proti HIV a AIDS. A my sme videli, že nás tam vítajú celý lekársky personál. Naozaj túžili po takejto podpore ktorú poskytovala EÚ. Áno, ide o určitú typickú oblasť, veľmi sektorovú otázku, ale bolo to pre nich veľmi dôležité. A pre nich to naozaj bolo veľmi významné, pretože vďaka našej podpore mm, od prelomu roku 2008 eh, sa situácia úplne zmenila, pokiaľ ide o boj proti HIV, AIDS, eh, pokiaľ ide o liečbu infikovaných osôb, pokiaľ ide o preventívne opatrenia a tak ďalej. Takže vítali nás tam a preto ma vôbec neprekvapuje to, čo nám teraz vy hovoríte. My sme mali rovnaký pocit. Hoci vtedy boli veľmi obmedzení, nemali tam tú slobodu slova, nemohli sa slobodne vyjadrovať. Ja som bola veľmi prekvapená, bola tam jedna lekárka, ktorá bola nás veľmi komunikatívna v prípade nejakých súkromných konverzácií pri obede A pokiaľ ide o príčinu epidémie HIV AIDS, mi povedala, že skrátka do politiky sa púšťať nechce, keď som sa aj na to pýtala. Takže toto myslím veľmi vypovedal o tej realite, s ktorou sme sa tam vtedy stretli. Takže podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme robili všetko, čo je v našich silách, aby sme reagovali na túto požiadavku zo strany Líbícov pri eh, vytváraní kapacít plne podporujem tú myšlienku byť tam prítomný. Toto je naozaj v linii eh, s tým, čo sme my prijali v našom uznesení. Vytvorenie kontaktu. O toto nám išlo. Nejde o uznanie, nejde o nejaké politické uznanie, ide o uznanie toho, že je to určitá entita, ktorá existuje, že to líbyská entita, e, tá prechodná mm, rada, že je to možno zárodok budúcej vlády a že oni teraz od nás požadujú pomoc a podporu pri tvorbe kapacít e, podstatných pre ďalší rozvoj tejto krajiny. Takže myslím, že to je náležité takto postupovať. Takže poprvé, naozaj vás chcem len povzbudiť, aby sme teda ako EÚ boli tam prítomní. Ale naozaj to nesmie byť chápané ako uznanie e, nejakej polovičnej Líbie. Takže v tejto súvislosti už pán Gualtieri a pán Vajgo položili určité veľmi pertinentné otázky, ale mňa by zaujímalo, ako to vnímate vy, taká humanitárna operácia rada prijala takéto rozhodnutie a nič sa tam nedeje, pretože e, zdá sa, že eh, sa čaká na, na požiadavku zo strany oča. A vy nám vravíte, že toto oni nepotrebujú, že ani humanitárnu podporu nepotrebujú. Áno, možno nejakú lekárskú pomoc potrebujú, ale čo ich skôr zaujíma, je tá pomoc a podpora pri tvorbe kapacít. Takže ako nejako prepojiť, nájsť nejaký prienik medzi tým, čo požadujú oni v Bengazi a tým, eh, čo počujeme z úst našich ministrov. Ďalšia vec. Požiadavka zbraní. Žiadosť o zbranie. Ja vôbec nie som za, ale by ma zaujímalo, či chcú zbranie, či sa vás pýtajú na to embargo, e, ktoré je uvalené na dovoz zbraní pre Kadafiho režim, e, pretože nejaké zbranie tam stále prúdia. Či sa vás pýtajú, čo EU robí v tejto, v tejto súvislosti. A to je, myslím, všetko. Ďakujem pekne. Len e, jedna poznámka. Možno, že by ste to mohli tiež vysvetliť. Nadvezuje to na mm, jedno z vypovedí pani Komišovej, keď hovorili ste o prioritách a požiadavkách e, vašich e, protiažkov v Bengázi. Spomenuli ste aj situáciu na západe krajiny, kde sa pokračuje v bojoch a situácia v Misrati je pomerne e, pokojná podľa tých najnovších informácií, avšak e, priority, ktoré ste spomenuli, e, sa týkajú predovšetkým Bengázy a východnej časti, ktorá je z vojenského hľadiska pomerne chránená. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Pokúsim sa reagovať na všetky otázky. Či sme mali pocit, že je tu skutočný e, základ pre demokraciu v Líbii? Odpoviem áno. Určite. Musím e, jasne povedať, že sme sa stretovali iba s e, ľuďmi v Bengázi. A to boli ľudia z rôznych vrstiev, predstaviteľa mládeže, ženy, profesori, vysokoškolskí učiteľia, politici. politici zastúpení v prechodnej národnej e, e, rade alebo politici, ktorí sa zapodávajú bezpečnosťou. Napríklad e, mali sme stretnutie s mm, mm, šéfom mestskej policie. Takže mali sme dojem, že je tam základ pre demokraciu. Teda vrátim sa k tomu, prečo sme nadobudli tento dojem ja som sa stretol so skvelými ľuďmi, ktorí eh, hovorili jednoducho, že po 42 rokoch, poprvýkrát v našom živote, sme hrdí na našu zástavu. Sme hrdí na to, že sme eh, občania Líbie E, sme hrdí, e, pretože e, pripravujeme ústavu a naozaj veľmi ma prekvapilo, keď som počul mladých ľudí, ktorí povedali, že sme, pri, že sme hrdí na to, že koncipujeme ústavu, alebo že sme hrdí na našu ústavu. Bol by som veľmi rád, keď moje deti mohli povedať, že sú hrdí na našu ústavu, alebo e, zastavu, alebo krajinu. Z najväčšou pravdepodobnosti tú ústavu ani poznajú Musím povedať, že aj moje kolegovia mali e, obdobné pocity. Prečo som presvedčený, že je tu základ pre skutočnú demokraciu? Viacerí ľudia, s ktorými sme sa stretovali, e, hovorili, že otázky tribalizmu nie sú skutočným problémom tejto revolúcie. Ani náboženstvo nie je problémom tejto revolúcie tribalizmus, to je to, čo sa snaží e, nám nastoliť Kadafi. Snaží sa nás rozdeliť. Chce nás rozdeliť na jednotlivé e, kmene. Pre nás to nie je skutočný problém. Takisto ako ani náboženstvo. Sme muslimovia. Sme hrdí na to, že sme muslimovia, ale pre nás to je to isté ako pre vás, že ste kresťania. Sme proti Al-Kaide, sme proti extrémistom a podobne. či je naozaj e, pod, skutočná potreba e, humanitárnej e, pomoci v niektorých oblastiach, áno, napríklad v Misrade niekedy potrebujú potraviny, lieky. Videli sme Medzinárodný červený kríž, takisto francúzsky červený kríž, ktorí sa tým zapodievajú, či je naozaj skutočne potrebné pripravovať a plánovať e, vojenskú podporu e, humanitárneho zásahu. Nuž, e, mali by sme byť pri najmenšom pripravení. Dojem, ktorý som nadobudol počas ostatnej návštevy, ale aj počas prvých dvoch návštev, spočíval v tom, a to súhlasím s pani Gomešovou, keď hovorí, že Kadafi je už preč. Áno, z hľadiska e, pocitov v krajine. Obyvateľe nechcú e, e Kadáfiho, ale ešte stále tam a ešte stále má obrovskú moc. E, zmenil vojenskú taktiku. Dokáže e, e, premiesňovať e, vojenské síly a to veľmi rýchlo. Teraz používajú e, e, terénne vozidla a dokážu veľmi rýchlo sa presunúť z Aštevy do Bengazi. E, stačia dve hodiny a keď e, e, e, pošlete 40-50 takýchto SOV, ozbrojených SOV až by do Bengázy, to musím povedať, že vojenské letectvo to nedokáže veľmi dobre skontrolovať. A potom naozaj aj my máme problém, ako proti tomu pôsobiť. Situácia je ešte stále veľmi neistá. A musíme pri najmenšom pripravovať takýto možný vojenský zásah, na podporu eh, eventuálnej eh, humanitárnej pomoci. Zatiaľ máme dojem, že toto nie je potrebné, ale musíme byť pripravení. To znamená, že musíme sa pripravovať. Pretože situácia eh, sa vyvíja. Každý má dojem, že situácia je mimoriadne nestabilná, premenlivá. Misrata a niektoré ďalšie menšie mesta, kde e, sa sústredili vojenské aktivity, e, sú pod tlakom. A nebudem sa opakovať, e, to sú veľmi dôležité informácie. Doteraz sme to hodnotili, hodnotili krízu podľa vysielania CNN, BBC alebo nejakých oficiálnych zdrojov. Vďaka obrazkom e, e, e, z fotoaparátov, vďaka satelitným komunikáciám z Meseraty a z Tripolisu dostávam informácie. Zatiaľ nemáme svojich vlastných ľudí v teréne. Ani CNN to nemá, ani Al Jazeera. Dostávajú informácie zvonku, z krízových oblastí. Skutočné informácie, ktoré sme mali z Mizraty, pochádzajú z pracovníkov Medzinárodného Červeného kríža a e, Francúzského Červeného kríža. Iba pred pár dňami nám e, dokázali niečo o tom povedať. Tripolis. Vieme, že Tripolis je pod tlakom nie ešte e, e, zatiaľ tam e, skutočne humanitárna e, mimoriadná situácia a všetci sú znepokojení. Každý sa bojí dokonca hovoriť keď som bol v Tripolisi pred mesiacom, som sa stretol s európskym e, veľvyslancom, diplomatom v talianskej misii. Čiže išlo o interné stretnutie s veľvyslancami a ďalšími diplomatmi. A báli sa e, hovoriť e, o podmienkach mimo e, talianskej e, ambasády. Mal som takýto dojem, že e, E, počas internej schôdze e, veľvyslanci sa obávali hovoriť e, o tom, ako sa vyvíja situácia, ako môže reagovať Tunisko a Egypt na túto situáciu. Musím povedať, že nie sú zatiaľ 100 tisícky ľudí. Títo ľudia už boli evokovaní a operácie, ktoré vykonávame vďaka kontextu medzinárodným organizáciám, E, e, sa realizujú veľmi, veľmi dobre. E, viac ako 100 tisíc ľudí, alebo približne toľko osôb bolo evakuovaných z Líbie smerom k Tunísku a Egypt. Na egyptskej hranici nie je viac ako 2000 ľudí. Ja som nevidel viac ako 2500 ľudí. To boli väčšinou Afričania, ktorí čakali na transfer k sebe domov Egyptiania neumožnia im vstup na svoje územie a organizácie OSN e, pripravujú pre nich e, cestu späť do Gany, do Čadu a mnohých krajín Južnej Afriky alebo na východ do Bangladeš, e, do Pakistanu alebo do Filipín. Humanitárna situácia na hranici je zatiaľ pod kontrolou a egyptské a tunické úrady veľmi dobre spolupracujú. Prepušťajú e, e, humanitárne konvoje cez hranicu a nevytvárajú žiadne väčšie problémy, ktoré by skomplikovali e, život humanitárnych pracovníkov. Predstaviteľe miestnych samozpráv Eh, alebo miestne orgány, eh, pokiaľ ide, či boli tam požiadavky na dodavky zbraní. Úprimne povedané, nie žiadali eh, vyslovenia o zbranie, ale hovorili, mali by ste všetkými prostriedkami podporiť naše boje v Misrate, ale, alebo iných oblastiach, kde sme obliehaní. A slova akýmikoľvek prostriedkami sú veľa vravné. V otázke E, rozdielov v Európe. Nuž, mne sa zdá, že našťastie e, tam nevnímajú, že e, sme vnútrene rozdelení. Oslovovali mňa ako predstaviteľa Európy a dôverujú Európe. Nerozlišujú až tak medzi jednotlivými štátmi, i keď zase táto situácia je veľmi z psychologického hľadiska veľmi nestabilná napríklad dnes e, e, e, sú s nami, ale ak by sme zastavili e, nejaké plavidlo so zbraniami e, do Misraty, možno, že by sa obratili proti nám. To znamená, že musíme konať obozretne a mali by sme reagovať prúžne s tým, aby sme reagovali tak, ako to očakáva verejná mienka od Európy. Aby boli dôkazy toho, že Európa je tam prítomná. Chcú nás tam vidieť. E, zrejme ich upokojuje, keď vidia európsku zástavu e, a e, zástave členských štátov v tejto krajine. Len aby som vám ukázal, toto, je prv, toto, toto sú prvé slobodné noviny, ktoré boli zverejnené v Bengázii. Vidíte, je to je, E, e, e, vyzerá to veľmi jednoduché, ale ľudia vyslovene plákali, natoľko boli hrdí na svoje prvé e, e, slobodné noviny v Sirinajke, prípadne prvé slobodné noviny v Líbii. Čo je ešte Frontex? Požiadavka na podporu hraničných kontrol je mimoriadne relevantná a významná. Nemusí to mať niečo e, e, spoločné s operáciami e, Frontexu, ale musíme im pomôcť vytvoriť napríklad colnú službu. Ak prejdete hranicu na egyptskej strane, tam je veľmi dobre organizovaná colná správa. A ak prekročíte hranice, ste v krajine na území nikoho. Nikto sa vás neopýta, odkiaľ prichádzate, čo chcete urobiť, či máte cestovný pás, vízum alebo ešte niečo. To znamená, že musia e, obnoviť tento systém hraničnej kontroly, colnej správy, e, musia e, toto znovu obnoviť a reorganizovať a to veľmi bude napomocné aj z hľadiska operácií Frontexu. Takže toto nie je problém na politickej úrovni, ale chcel som poskytnúť vám ešte ďalšie informácie Napríklad dojem, ktoré sme nadobudli, pokiaľ ide predstaviteľov e, tretích krajín, ktoré opustili Líbiu a ktorí by prípadne sa mohli e, vrátiť, keď sa situácia upokojí, keď sa skončí vojna. Pýtali sme sa, čo si myslíte o tom pol milióne ľudí, ktorí sa môžu vrátiť? A zdalo sa nám, že ich veľmi znepokojuje možnosť vrátenia týchto ľudí obrovského počtu najmä eh, chudobných Afričanov. Pretože niektorí z nich mi povedali, že, eh, boli, že títo ľudí boli rekrutovaní Kadafim. Eh, boli jeho nástrojem, aby vykonovali nejaké podradné práce, ale mohli čím skôr sa premeniť na príslušníkov milícií. To znamená, že E, budú chcieť kontrolovať e, svoje hranice a maximálne e, obmedziť vrátenie občanov v tretich krajín do Libie. Neviem, či som niečo vynechal. Pravdepodobne áno. Asi niektoré otázky som nezodpovedal, ale ak na tom trváte, pokúsim sa odpovedať. Ďakujeme vám. Naozaj to bol informačne veľmi bohatý prejav. Naozaj je vždy výborné použiť správy z prvej ruky, to, čo ste videli na vlastné oči, naozaj užitočné informácie a táto prezentácia, kedy boli prítomní viacerí ľudia z ES ČV, tá by bola naozaj výborná, pretože by nám poskytli ďalšie čiastkové pohľady. Musíme to však odložiť na nasledujúce týždne. Naozaj oceňujeme, že ste prišli a dúfam, že prídete znova na úplne praktické briefingy takéhoto typu, ktoré nám popíšu, čo sa deje v teréne. To je vaša operačná e, zodpovednosť a vy oceňujeme, že sa delíte s nami o tieto vaše poznatky. Ďakujeme vám okay. Eh, Vážení kolegovia, kolegyne, teraz eh, sa budeme sme sa rozhodli, že ešte jednou témou, poslednou témou uzavrieme stretnutie nášho podvýboru Musíme sa vyjadriť, prosím, ticho v sále, vážení páni poslanci, poslankyne. Náš podvýbor musí výboru LIBE odovzdať stanovisko a preskúmať jeho návrh v oblasti boja proti terorizmu. A naša Agnes Hankis je spravodajkyňou tomuto návrhu stanoviska. Do 3. maja 2011 je termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a v AFETE 21. mája sa príjme táto správa, ktorá pochádza z výboru LIBE. Na júl je stanovené prijatie tejto správy. Nech sa páči, pani Hankis, máte slovo. Ďakujem vám za slovo. Dovolte mi niekoľko poznámok k tomu, z čoho vychádza tento návrh stanoviska. Stanovisko poskytlo oznámenie komisie o politike v oblasti boja proti terorizmu. Ja mám niekoľko námetov z hľadiska zahraničnej politiky, ktoré by sme mohli zapracovať do stanoviska tieňovým spravodajcom k pani Sophie Intveld v Libe. Ja som tieňovou spravodajkyňou a rozhodla som sa sústrediť hlavne na tie aspekty v oznámení komisie, ktoré správa Intveld poníma tak, že treba monitorovať protiteroristické aktivity v rámci inštitucionálneho rámca, štruktúr a funkcií tohto rámca. Je jasné, že táto téma je veľmi relevantná pre náš podvýbor, ale Zároveň prezentuje odlišné aspekty. Ja by som zdôraznila niektoré problémy, keď budem fungovať vo svojej funkcii tieňovej spravodajkyni na Libe, nie tu. Dovolte mi iba niekoľko slov k tomuto stanovisku. Mám pochyby o tejto správe pani Inveld a nevidím žiadne reálne možnosti že by sme mohli toto stanovisko skutočne aplikovať v praxi, bez toho, že by sme neodhalili bezpečnostne slabé miesta, ktoré by zvyšili bezpečnostné riziko. Správa pani Sophie Indveld je, monitor, monitoruje oblasť boja proti terorizmu, ale trošku je to celé mimo reality. Ja predpokladám, že bezpečnostné agentúry v Únii a jednoducho bezpečnostné služby členských štátov jednoducho nezverejnia citlivé informácie, o ktorých sa hovorí v tomto návrhu stanoviska. A ja viem, že ja v parlamente nie som populárna s týmto svojim na, stanoviskom a chápaním bezpečnostných služieb národných štátov, ale ja jednoducho ich chápem. Pri bezpečnostnej sfére sa skrýva priveľké riziko a nie je realistické od nich žiadať e, až toľko. Rozumnejšie je e, skôr hovoriť o tom, ako komisia poňala vo svojom oznámení obraz boja proti terorizmu a nie ako Intvel poňala vo svojej správe obraz boja proti terorizmu. Nebudem hovoriť dlho. V písomnej forme dostanete e, moje stanovisko už je v podstate hotové, môžete si ho prečítať. Teraz sa len pokúsim v skratke zosumarizovať eh, moje námietky a poznámky. Poprvé, treba zdôrazniť, že terorizmus má globálnu povahu, nerešpektuje hranice ani štáty a etnika a preto boj proti terorizmu musí priniesť globálnu odpoveď a politika musí byť globálna. Musíme mať databázy vojenskej e, rozviedky a zhromaždených informácií vojenskými zložkami. A k tomuto by som chcela povedať, že v ostatných týždňoch som mala šancu hovoriť s predstaviteľmi európskych tajných služieb na hearingu, ktorý sa zorganizoval a každý jeden tento predstaviteľ nám povedal, že by bolo pre nich veľmi dôležité aby dostali vojenské informácie, nie len informácie o internej bezpečnosti každého štátu a všeobecné trendy v oblasti externej vojenskej situácii, ale konkrétne vojenské informácie v oblasti boja proti terorizmu. To chcem zdôrazniť. Je to prvá vec, ktorú chcem zdôrazniť. Po druhé, aby sme uľahčili spoločnú a globálnu aktivitu. Všetky politiky EÚ by sa mali zharmonizovať prostredníctvom spolupráce, ktorú si musíme zadefinovať jasne. Myslím si, že jasne si musíme zadefinovať jednotlivé úlohy vnútorných bezpečnostných agentúr, respektíve tajných služieb a takisto služieb, ktoré sa zaoberajú externou situáciou v oblasti bezpečnostných ohrození. Ja si myslím, že takéto rozdelenie úloh nie je dnes jasné. Nevidíme potom jasne, aké formy spolupráce sa mohli rozvinúť, aké štruktúry e, týchto ohrození môžu existovať a nevieme, ako sa prepletajú rôzne aktivity a to je práve kľúčové pre dobre fungovanie boja proti terorizmu a výsledky takejto politiky boja proti terorizmu. Preto si Myslím, že by sme mali zdôrazniť tento problém a prepojenie medzi vnútornou bezpečnosťou a vonkajšou bezpečnosťou, respektíve rozviedkou a kontrarozviedkou. Myslím si, že treba nastoliť takú dohodu, ktorá zintenzívni spoluprácu medzi EÚ a USA. To súvisí s dohodou o snahe o odhalenie zdrojov financovania terorizmu. A boj proti terorizmu musí byť kľúčovým prvkom aj pri vzťahoch EÚ krajín s tretimi krajinami. Takisto sem treba prideliť aj finančné prostriedky, lebo musíme zistiť, či sa štátne štruktúry rúcajú v niektorých štátoch, či preberajú tieto vyprázdnené miesta teroristi a aká je regionálna situácia v konkrétnom regióne, Piatý bod. Spolupráca v boji proti terorizmu s OSN. Takisto treba zintenzívniť. A je to prioritná otázka. Šiestý bod. Zdôrazňujem stále sa zvyšujúce prepojenie medzi terorizmom a medzinárodným organizovaným zločinom. Myslím si, že je toto ohnívko čoraz silnejšie a naozaj vznikajú obavy, že organizovaný zločin je skutočne zdrojom financovania terorizmu. A myslím si, že medzinárodný organizovaný zločin a terorizmus je isté spoloč, majú spoločné menovateľa a takto ich treba aj sledovať a monitorovať. Ďalej, nové štruktúry a nové javy. To je zložité odhaliť, preto treba skúmať trendy vyhodnocovať trendy. Takže hĺbková analýza trendov nadobúda stále väčšiu dôležitosť, pretože terorizmus mení svoje formy a spôsob života, ak to tak môžem nazvať. A preto boj proti terorizmu a politiky v oblasti boja proti terorizmu by mali reflektovať tieto potreby hĺbkovej analýzy trendov. najmä diverzifikáciu terorizmu, nábor teroristov cez internet, to je veľmi dôležitá konkrétna téma. A 13. bod, ktorý som chcela zmieniť, veľmi zriedka hovoríme o veci, ktorá bude ešte dôležitejšia v budúcnosti, a to je úloha mimovládnych organizácií. Pretože teroristi využívajú na svoje financovanie aj takúto možnosť. Takže to sú moje hlavné poznámky k správe. Nech sa páči, prečítajte si ich aj v písomnej forme. Moje stanovisko som predložila. Lehota na pozmenujúce návrhy je 3. maj, ale trošku je to problematické, pretože preskúmanie návrhu stanoviska je už 24. mája, ale ako členka izraelskej delegácie som prijala pozvanie do Knesetu. Práve na tieto tri dni je mi ľúto, ale nebudem tu. Ale pozvanie som prijala, budem v Jeruzaleme práve v týchto dňoch. Hadam sa však podarí delegovať moju úlohu na ďalšieho poslanca EPP. Zatiaľ ešte neviem, aké sú možnosti, ale to pozvanie, milé pozvanie do izraelského parlamentu Knesetu som dostala už skôr a nechcem ho odmietnúť. Ďakujem za priestor. Ďakujeme pekne, pokiaľ ide o ten aspekt kalendára. Ide o prijatie v AFETE 25. Takže vaša účasť je dôležitá len na výmenu názorov e, medzi e, príjmaním e, návrhov, pozmeňovacích návrhov u nás predkladaním a potom hlasovaním v AFETE. Takže pri tom hlasovaní v AFETE naozaj nemusíte byť prítomná. Áno, áno, to si uvedomujem. Dobre, takže pán Gualtieri ako ďalší. Ďakujem. Ja tu vystupujem v zastúpení kolegu Janeza, ktorý je našim živým spravodajcom k tejto správe. Mám len niekoľko pripomienok k stanovisku pani kolegyne. V podstate súhlasím, ale mám určitú otázku a to, či v svetle vyjadrení Európskeho koordinátora na boj proti terorizmu by sa jej nezdalo vhodné trochu posilniť jednotlivé zložky, z ktorých pozostáva Európsky boj proti terorizmu. pretože mám pocit, že ten návrh nie je úplne presvedčivý. A to presne z toho dôvodu, že tá vonkajšia dimenzia je naozaj zásadná. Takže ešte raz nebolo by dobre toto stanovisko trošku doplniť. A ďalej sa tam uvádza odkaz na oznámenie komisie. A teda to, tento odkaz musíme ešte viac zdôrazniť z hľadiska nášho výboru. Ďakujem pekne pani Lezing ako ďalšia. Áno, ďakujem pán predseda ďakujem aj pani Hankis. Mám také dve poznámky. Poprvé, myslím si, že jej stanovisko, pokiaľ ide o tú nevojenskú zložku boja proti terorizmu, že to stanovisko ju vôbec eh, nespomína. Uh, je to trošku zvláštna poznámka, keďže sme na pôde sede, sede, ale chcela som to predsa len takto povedať. Potom, pokiaľ ide o boj proti dôvodom terorizmu, príčinám terorizmu, že to súvisí väčšinou s chudobou, v pôvodnej sa práve toto nebolo obsiahnuté. A ešte aj permanentné zapájanie sa vonkajších štátov na, do, činnosti, členských štátov v oblasti veľkých boja proti terorizmu. Toto podľa mňa nie je, nie je dobrý, mm, dobrý e, postup a naozaj e, ma to znepokojuje. Pokiaľ ide o vojenské reformy, e, toto podľa mňa nepovedie k obmedzeniu terorizmu. Myslím si, že táto situácia si vyžaduje iné opatrenia pokiaľ ide o Sahel, ja si myslím, že udalosti tam nemôžeme porovnávať s Afganistanom a s Pakistanom, pokiaľ ide o teroristické aktivity. Ďalej mám určité obavy, pokiaľ ide o harmonizáciu externej a internej bezpečnostnej stratégie ja si myslím, že e, toto sú také vstupné dvierka na použitie vojenských síl v rámci Európskej únie, čo moja skupina rezolutne odmieta a myslím si, že tento, e, takáto možnosť by bola veľkou, veľkým ohrozením demokracie v Európe. Ďakujem. Pani Gomeš. Ja sa chcem poďakovať pani Henkis za jej správu. Myslím si, že sú tam veľmi zaujímavé veci, ktoré vyjadrujú náhľad nášho podvýboru a doplňajú to, čo správa pani Intveld už obsahuje. Pani Intveld je autorkou e, tej správy a už to tam zakomponovala, čiže nie je to až také potrebné v našom stanovisku, ale my musíme byť tí, ktorí budú bezpečnostné obavy viac zdôrazňovať. A my by sme teda mali zdôrazňovať aj tú skutočnosť, že nemôžeme bojovať proti terorizmu, keď budeme podkopávať naše vlastné hodnoty. Tým, že podkopávame naše vlastné hodnoty, to sú princípy demokracie a právneho štátu, tak týmto vlastne nahrávame do kara teroristom, pretože presne O toto im ide. Ale toto, myslím, je zakomponované v správe pani Intveld. A z hľadiska bezpečnosti a obnovy by mož- pardon, obrany by možno nebolo zle túto myšlienku ešte zdôrazniť že tie chyby, ktoré sa udiali pod zámienkou boja proti terorizmu, len hrajú do karát e, teroristickým organizáciám. Ja e, som spokojná s tým odkazom na e, TFTP, program medzi EU a USA. Ja si myslím, a viem, že líbe, že líbe implementuje monitory, moni, monitoruje dodržiavanie tejto dohody ale podľa mňa musíme monitorovať všetky dohovory o boji proti terorizmu a organizovanému zločinu, všetky dohovory, ktoré ratifikovala väčšina európskych krajín. Nie sú to všetky, len niektoré a to už je samo o sebe znepokojujúce, ale to, ako sa implementujú tieto dohovory v tých štátoch, ktoré ich podpísali, pretože prax v niektorých členských štátoch vrátane toho môjho, skrátka e, poukazuje na to, že naše záväzky neplníme. A toto je závažná téma boj proti terorizmu. A to súvisí s ďalším závažným problémom. Kým všetky vlády nezažnú, nezačnú kontrolovať daňové raje, tak boj proti terorizmu je len iluzórny a iba klameme našich občanov. Takže súhlasím s pani Henkis v tom, že existuje potreba kontaktu, interakcie medzi civilnými, spravodajskými organizáciami a tými vojenskými rozviedkami, momentálne je tu veľký problém v boji proti terorizmu v štruktúrach našich štátov, že je tu taká rivalita, skutočná rivalita mm, medzi jednotlivými agentúrami, ktoré sú v našich e, štátoch. Civilné, vojenské, civilné medzi sebou a tak ďalej. To je džungla. A kým sa nám toto nepodarí prekonať, a ja myslím, že parlament by mal prispieť tým, že budeme apelovať na členské štáty, aby dali do poriadku. Lebo takto to nie ani nemôže byť efektívne ten boj proti terorizmu. Keď naše agentúry nespolupracujú na európskej úrovni, a dokonca ani na národnej, tam možno ešte menej. Ja vychádzam z skúsenosti v mojej vlastnej krajine, ale som si istá, že my nie sme jediní v Európe.

Ak dovolíte, budem reagovať v mojom materinskom jazyku. V maďarčine budem presnejšia a aj rýchlejšia. Pokiaľ ide o to prvé vystúpenie pána Gualtieriho, pokiaľ ide o jeho prvú otázku, nepochopila som to celkom túto externú dimenziu pretože moje stanovisko je veľmi krátke, mám iba možnosť použiť 1500 znakov, takže to musí byť krátke. A v tomto texte predsa tú externú dimenziu nájdete. Je tam dokonca aj zoznam regiónov, ktorých sa to týka. Samozrejme, že by som bola ochotná toto viacej rozpracať do detajlov, ale bohužiaľ nemám k dispozícii viac miesta. Tak toto je. Ďalšia vec, ktorú som veľmi nepochopila, je prečo nemôžeme tam dať odkaz na Európsku komisiu. Máme tu dokumenty, ktoré, z ktorých naša práca vychádza. A ja si myslím, že tieto dokumenty nie sú, nie sú dostatočne zdôraznené v správe pani, pani Intveld. Takže to východisko pre nás je presne toto oznámenie komisie v boji proti, proti financovaniu terorizmu. A ak sa tam tieto dokumenty nespomenú, tak eh, to je podľa mňa veľká chyba. Ďalšia vec. Externá dimenzia, na ktorú som vraj zabudla, hovorí pani Lusing. Ja vôbec nemám takýto pocit. V tomto texte je bod, ktorý hovorí o vnútornej bezpečnosti, o harmonizácii internej, externej bezpečnosti. Ja o tom hovorím. A v Líbe správe pani Intveld Ja sa teda snažím túto doplniť. Ale ešte raz opakujem, že väčšia, väčšia zmienka tam možno nie je, pretože počet znakov je obmedzený. Pokiaľ ide o o to, že pán López de Vega má v komisii na starosti rozvoj, ak som teda to meno nepomýlila, tak e, ten sa k tomu vyjadroval aj z hľadiska humanitárneho a z hľadiska boja proti chudobe. Dôležité teda je predchádzať všetkým príčinám, ktoré vedú k vzniku terorizmu a to vôbec jednoduché nie je. A veľmi často sa nás aj pýtajú, či by sme to nemohli nejako vádnejšie naformulovať každom prípade ja som za. A ak predložte pozmeňovací návrh v tomto znení, tak ho rada uznám. Takže áno, súhlasím s vašimi poznámkami. Už sme o tom hovorili, keď sme hovorili o otázke tých hrozieb chemických, jadrových a biologických. Ja mám jeden problém so správou Intveld, a toto je vec, ktorá sa vo výbore LIBE opakuje pravidelne. Ten môj problém spočíva v tom, že tu máme ochranu práv a zároveň bezpečnosť. A potom ešte aj bezpečnosť osobných údajov. Ako nájsť tú rovnováhu? My tú rovnováhu nastoliť musíme. Veľmi často ľudia hovoria buď o jednej veci, zdôrazňujú ochranu údajov a je potrebné nájsť určitú rovnováhu. Je potrebné vysi v ústrety, pretože e, Európania majú predsa nárok aj na bezpečnosť, právo na bezpečnosť. Toto je tiež základné právo, rovnako ako právo na ochranu osobných údajov. Ja som pani Intveld položila 14 otázok. E, pýtala som sa jej, ako plánuje ako teda vníma budúcnosť e, svojho návrhu správy. A ja som od nej dostala absolútne žiadnu odpoveď. Takže pokiaľ ide o výdavky, o výdavky spravodajských služieb v členských štátoch. Prosím, nezabúdajme na to, že Lisabonská zmluva toto všetko ponecháva v oblasti subsidiarity, takže Európsky parlament nemá absolútne žiadne možnosti e, zblízka nahliadnúť na tieto čísla, pokiaľ ide o výdavky týchto spravodajských služieb v členských štátoch. Ja osobne som sa snažila to všetko tam zakomponovať, otázky vzdelávania, venovanie sa jednému jedinému aspektu, a to astu ochrany osobných údajov. Sú tam určité odporúčania, a ktoré ohrozujú bezpečnosť jednotlivcov. A ešte jedna vec k tomu, čo povedala pani Gomeš, pokiaľ ide o TFTP. Do tohto zoznamu by som pripísala ešte aj PNR. Pán Weber z Europolu tu na tú tému vystupoval a časť poslancov na neho zautočili a požadovali údaje, informácie, ale nikdy sme mm, sa nestretli e, s konkrétnou definíciou profilovania ani phishingu. Takže ako toto celé poriešiť? Operatívne informácie, ako ich získame? Na toto by som trebovala odpoveď. Áno, súhlasím s tou myšlienkou, že by sme mali o týchto dohodách naozaj hovoriť. A pokiaľ ide o tú rivalitu medzi medzi eh, pravdajskými službami. Toto je tiež dôležitá vec. Musíme si uvedomiť, že táto rivalita komplikuje spoluprácu medzi týmito inštitúciami v rámci krajín, medzi susedskými krajinami alebo na európskej úrovni. Takže ďakujem pekne za vaše pripomienky a budem sa ich snažiť eh, zaintegrovať do mojho stanoviska. Ďakujem pekne takže 3. mája lehota na pozmeňovacie návrhy, e, potom budeme mať 24. mája v sede e, ďalšiu výmenu názorov. Dobre, koniec dnešného sednutia. Zajtra budeme mať výmenu názorov s e, srbskou parlamentnou delegáciou, pokiaľ ide o bezpečnosť a obranu, takže zajtra toto je jediný náš bod programu, začíname o 9.30.